Eh, vážení hostia, vážení rečníci, účastníci, eh, mám tu čest otvoriť medzi parlament, eh, stretnutie medzi parlamentného výboru pri príležitosti Medzinárodňa žien 2019. Zameranie je sila žien v politike. Dnes vám chcem predstaviť zástupcov 16 parlamentov Európskej únie, Chcem vás všetkých eh, privítať, tešíme sa na vaše príspevky eh, do tejto dôležitej rozpravy. V prvom rade by som eh, chcela povedať niekoľko praktických informácií. Tuto, toto podujatie je organizované v spolupráci s riaditeľstvom, riaditeľstvom pre vzťahy s národnými parlamentmi. Tlmočenie je k dispozícii prakticky do všetkých jazykov EÚ, okrem irčiny. A e, toto stretnutie bude streamované počas e, e, úvodnej časti podujatia sa nebudete mať možnosť vyjadriť, ale budete mať možnosť vyjadriť sa počas panelov. Berte prosím na vedomie aj to, že rečnícky čas, to znamená pokiaľ o panelistov a, a publikum je obmedzený. E, bude sa ukazovať časový údaj, aby sme mohli lepšie tento rečnícky čas kontrolovať. Keď sa budete hlásiť o slovo, zástupcovia národných parlamentov sú žiadaní, aby e, vyplnili e, formulár, ktorý dostali pri vstupe a potom tieto formály budú vyzbierané. Ak používate Twitter, tak Eh, adresa je Women's Power in Politics. A teraz eh, na úvodné slovo dávam slovo predsedovi Európskeho parlamentu, pánovi eh, Antoniovi Tajanimu. Ďakujem, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, Lilian. Pani predsednička Chorvátskej republiky, pani prezidentka Chorvátskej republiky, vážený Dimitros, vážená Lilia. Ehm, členovia výboru pre e, rodovú rovnosť. Som veľmi poctený tým, že tu môžem dnes e, byť e, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a máme príležitosť vzdať ho najdôležitejším osobám nášho života, našim matkám, manželkám, sestrám, partnerkám, spolupracovníčkám Ide o boj proti diskriminácii a nepriateľnému násiliu aj v Európskej únii. Európska únia je jednou z najslobodnejších a najspravodlivejších oblastí v, na svete. A to aj preto, lebo je to jedna z to, najrovnoprávnejších oblastí, pokiaľ ide o práva mužov a žien. E, je e, teda nespravodlivé, zanebávať e, rodovú rovnosť, pretože e, je to skutočne predpoklad ďalšieho rozvoja. Je to otázka slobody, e, vybrať si svoju budúcnosť, prácu, osobný život a oslobodiť sa od stereotypov. Európsky parlament už tradične obhájuje ženské práva v Európskej únii aj mimo Európskej únie a, a to e, samozrejme e, sa ukázalo aj na reakcii na nepriateľný prejav e, našho kolegu Korvina Mikeho v Európskom parlamente. Takisto sa snažíme dosiahnuť oslobodenie Ázia Bibi napríklad a, a takisto ďalším príkladom našich snách je Malala, Nadimora, Lamia, Bashar. A pracujeme usilovne aj na eh, tom, aby sme si pripomínali pamiatku eh, Daphne Garona Galícia, ktorá bola eh, zavraždená na Malte pred rokom v dôsledku svojej novinárskej práce. My chceme vedieť, vedieť mená tých, ktorí spáchali tento zločin a takisto aj mená matiek a žien týchto ľudí. Chceme posilniť pozíciu žien v politike, v biznise. Nejde tu o protiklad medzi mužami a ženami, ale ide o silnejšiu Európu, kde chceme v plnom rozsahu uznávať ľudské práva a dôstojnosť pre všetkých. Potrebujeme e, ženy a ich silnejšiu pozíciu v politike. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne pán predseda Antonio Tajani za úvodné slova a teraz eh, dávam slovo podpredsedovi Európskeho parlamentu pánovi Papadimulisovi, aby eh, predniesol úvodné slova. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem vám za to, že ste prišli. Je to veľmi dôležité stretnutie, deň pred eh, Medzinárodným dňom žien E, takmer 80 dní pred nadchádzajúcimi európskymi voľbami. Budem teda hovoriť e, ako podpredseda zodpovedný za e, rodovú rovnosť a diverzitu a chcel by som teraz prejsť do svojho materinského jazyka, do gréčtiny, takže prosím, použite tlmočenie. Som obzvlášť rád, že tu vidím taký, eh, takú širokú účasť z rôznych eh, krajín a chcel by som povedať eh, niekoľko myšlienok stručne o tom, čo robíme v Európskom parlamente, aby sme podporovali rodovú rovnosť čo sme urobili za posledných 5 rokov v tomto smere. A chcel by som povedať, že nie len ako podpredseda, ktorý má na starosti tieto otázky, ale ako, aj ako občan, pre ktorého sú tieto otázky rodovej rovnosti obzvlášť dôležité, ehm, som presvedčený, že aby ženy mohli v praxi dosahovať e, rovnosť, e, musí sa vytvoriť príležitosť na to, aby sa zviditeľnili, aby mali skutočne rovnaké príležitosti a viditeľnú reprezentáciu politickú a i na iných e, úrovniach. Tu v parlamente máme celý rad prezidentiek, pod, e, predsedničiek, podpredsedničok a podobne, ktoré sú predsedničkami výborov a podobne. Takže ženy v politike o to ide a v tejto oblasti. Myslím, že tu máme dobré zastúpenie, dobré výsledky, ale keď sa pozrieme na tie najvyššie úrovne štruktúr Európskej únie, máme tam muža, je predseda rady, predsedu komisie, predsedu Európskeho parlamentu, Európskej centrálnej banky a takisto aj v prípade ECOSOKu. To znamená, všade sú tam muži, takisto predsedu e, výboru regiónov. Prečo by sme tam nemali mať ženy v týchto jednotlivých štruktúrach? Samozrejme, mohli. E, verím tomu a dúfam, že nový Európsky parlament a nové voľby do parlamentu tomu pomôžu. Samozrejme aj vďaka diskusiám, jednoducho prispejú k tomu, aby sme mali ženy v týchto kľúčových postoch. E, po druhé, dnes e, tu máme väčšinu žien, ale bohužiaľ toto je výnimka, e, vzácna výnimka, dámy a páni. Obvykle rôzne panely v týchto diskusiách sú obsadené do značnej miery mužmi a dúfam, že aj toto sa zmení my samozrejme sa zapájame do tejto iniciatívy na zmenu, ak nebudeme mať zviditeľnené ženy, ich účasť na takýchto podujatiach a paneloch, tak to bude ťažšie, aby skutočne sa dopracovali na tú úroveň, ktorú si zasluhujú. Európsky parlament má vysokú má e, pracovnú skupinu na úrovni, ktoré predsedám, a tá jednohlasne schválila a jednohlasne prijala, aj predsedníctvo parlamentu to urobilo. Program, e, ktorý sa práve týka rodovej rovnosti v parlamente a už sa vykonali konkrétne kroky v roku 2018 58 e, nových e, riaditeľov útvarov boli ženy. A pokiaľ ide o stredný manažment 30 až 40 bol nárast, pokiaľ ide o zastúpenie žien a pokiaľ ide o vedúcich eh, pokiaľ teda ide o vedúcich útvarov. Pokiaľ ide o generálnych riaditeľov, aj tam bol cieľ 35% a dosiahli sme 34%, to znamená veľmi blízko tomu stanovenému cieľu. Pokiaľ ide o generálnych riaditeľov, to je vlastne vrcholový manažment, tam je to mm, pod 20 percentami, bohužiaľ. A ke, e, mm, bohužiaľ, ako sa blížime k vrcholu, tak tam tá rodová rovnosť klesá. A máme takisto aj plán a program, ktorý sa týka rodovo neutrálneho vyjadrovania, takisto aj e, mm, hrašenia a samozrejme my sme už vykonali určitý pokrok, ale treba toho ešte veľa urobiť. No a podľa štúdie vykonanej OSN, ak budeme pokračovať týmto tempom, dosiahneme rodovú rovnosť e, za 100, o 182 rokov. A to je skutočne veľmi, veľmi pomalý pokrok, takže musíme ten proces urýchliť a samozrejme ženy sú na čele tejto snahy, ale aj muži sa musia zapojiť do snah o rodovú rovnosť. Je to otázka demokracie, na to nemožno zabúdať. Veľmi pekne ďakujem, dámy a páni. Ďakujem, pán podpredseda Papadimulis, za ehm, vaše vyjadrenie. A teraz pani prezidentka eh, Chorvátskej republiky, pani Kolinda Grabar-Kitarovič. Je to jedna z najvýraznejších ženských političiek v Európe. A e, táto jej viditeľnosť e, v jej pozícii je dôležitá, aby e, aj mladí ľudia videli, že ženy môžu dosiahnuť všetko. Takže dám slovo pani Kolinde Grabar-Kitarovičo, aby sa vyjadrila. Ďakujem. Ďakujem. Pán podpredseda parlamentu, predsednička výboru pre rodovú rovnosť, pani komisárka, vážení poslanci Európskeho parlamentu, poslanci národných parlamentov, dámy a páni. Je pre mňa skutočne veľkou poctou tu byť dnes medzi vami a hovoriť na tému Medzinárodného dňa žien. Ja podporujem práva žien a ich ambície. Je to jedna z mojich hlavných priorít ako občianky EÚ občanský, taktiež sveta. Som prvou ženskou prezidentkou Chorvátska a to nie je až taká samozrejmosť a ja to za samozrejmosť ani nepovažujem. Musela som o túto pozíciu bojovať v živote aj v politike a prerazila som toľko sklenených stropov, často aj za cenu osobných obetí tak ako iné ženy v Chorvátsku aj v Európe. Ženy dlho bojovali za svoje práva, za, za rovnoprávnosť a tento boj pokračuje. A niektoré veci treba stále opakovať. Ženy už dosiahli zázraky, ale naďalej to ešte nie je koniec našej práce, predovšetkým v niektorých častiach sveta. Keď sa pozriete okolo seba na akejkoľvek schôdzi nejakej veľkej organizácie na svete, či už je to OSN, Európska únia, OBSE alebo Rada Európy, takže oni tam budú v menšine. A rovnako tak v tomto parlamente a vo väčšine európskych parlamentov. Naše počty v posledných rokoch vzrástli, ale Európska únia naďalej mu situáciu zlepšovať. Všetci musíme zlepšovať. Európa musí byť lídrom a musí byť majakom nádeje pre ženy na celom svete. V 21. storočí naďalej vidíme, že sú problémy s právami, vidíme ženské genitálne mrzačenie, pašovanie žien, že sa im odopiera vzdelanie, sú vykoristované, naďalej nemajú dostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti, nemajú možnosť voľby. Vidíme násilné konflikty, terorizmus. Samozrejme, tieto veci nemajú dopad len na ženy a devčatá, ale aj na mužov a chlapcov. Avšak ženy často sú tým potenciálom, ktorý môže byť využitý, aby sme sa dostali k mieru a k bezpečnosti. A musíme sa snažiť o demokraciu, dobre riadne správanie. Štatisticky sa dokázalo, že pokiaľ sú ženy zahnuté do zmierovania a opätovného vybudovania, tak je väčšia šanca uspieť. Preto potrebujeme viac žien v rámci prevencie, aj riešenia konfliktov a potrebu mať inkluzívnu a stabilnú politiku v tejto oblasti vo všeobecnosti. Pri bohu agresie voči Chorvátsku ženy bránili našu nezávislosť bok po boku s mužmi. Boli sme lekárkami, zdravotnými sestrami, politickými eh, negociatorkami a taktiež sme boli mm, kľúčové, čo sa týka opätovného vybudovania krajiny. Náš príspevok eh, k mm, udržateľnému eh, rozvoju je nepostradateľný. Potrebujeme rovnaké šance, pokiaľ sme súčasťou rozhodovacieho procesu tak e, podporujeme predovšetkým mier a rozvoj. Ženy sú taktiež viac inkluzívne a bez nás e, rozvoj je nedosiahnutelný. V Európskej únii je rodová rovnosť zásadná, a to z očividných dôvodov, avšak je tu ešte pár skeptikov a tým by som chcela uviesť zásadný dôvod, ktorým je hospodárstvo. Výskumy ukázali, že v krajiny, v ktorých je väčší podiel žien na výkonných a nevýkonných pozíciách, e, prosperujú lepšie. Je tu skutočne pozitívny dopad na HDP, vyššia úroveň zamestnanosti, zvýšená produktivita a lepšia e, reakcia na výzvy starnúce obyvateľstva. Na európskej úrovni zlepšenie rovnoprávnosti môže viesť zlepšeniu nášho spotočného HDP na úrovni 0,9 až 9,6 Toto je medzi 2 až 3,15 e, trilióna eur. Krajiny, v ktorých je tento e, táto možnosť zlepšenia najvýznamnejšia, vrátane Chorvátska, tam e, zlepšenie HDP môžeme až na úrovni o 12 Takže skutočne to má pre nás dobrý hospodársky prínos a na toto je jednoduchý vzorec. Spoločnosti, ktoré sú úspešné v tejto oblasti, sú inkluzívne a majú pri moci ženy. Na druhej strane nedostatok posilnenia žien, postavenia žien vedie k zhoršeniu hospodárskej situácie. A toto vedie k celkovej závislosti alebo k neschopnosti napríklad újsť od problému domáceho násilia. Situácia na takýchto častiach e, sveta je skutočne neblahá, kde ženy sú na úrovni domácich zvierat a bohužiaľ ja som toho bola svetkom často. Čo sa týka domáceho násilia, dokonca aj v Chorvátsku, sú súdy príliš zhovievavé voči páchateľom a už vôbec, čo sa týka obeti sexuálneho násilia, na ktoré sa často ľudia dívajú skepticky. A taktiež nezabúdajme na znasilňovanie, ktoré je používané ako vojnová zbraň. Ženy sú často platené menej za rovnakú prácu v porovnaní s mužmi. Nezamestnanosť je medzi ženami na vyššej úrovni. Mobilita na pracovnom trhu je často e, zhátaná ich právom na rodinu a na mladé ženy sa často e, potenciálne zamestnávateľa dívajú s podozrením. Dámy a páni, ženy sú pilotkami, inžinierkami, nukleárnymi fyzičkami, aj prezidentkami a zároveň sú matkami, e, sestrami a starajú sa svoje rodiny. Pokiaľ by toto vám nestačilo, tak často musia pracovať viac než muži, aby sa dostali na rovnakú pozíciu. Snažíme sa každý deň dosiahnuť, eh, pardon, dokázať, že sme tohto schopné a často excelujeme aj za tých najnáročnejších okolností, ale možno práve z tohto dôvodu sme aj keď nie lepšie, určite rovnako dobre vybavené byť aktívne v parlamentoch, vo vládach. Bohužiaľ, ja som napríklad bola svetkom toho, keď e, premiéry hľadajú vhodných kandidátov tak ako prvých zvažujú mužov a potom, keď vidia zoznam plný mužov, tak si povedia, dobre, mali by tam byť nejaké ženy. Bohužiaľ. A kvóty sú často nerešpektované a niektoré krajiny dokonca radšej zaplatia nejakú sankciu, než by uviedli na príslušné zoznamy e, vhodný, e, vhodné percento žien. Pokiaľ chceme niečo zmeniť, tak najprv musíme zmeniť naše psychické nastavenie, musíme sa snažiť o rovné zastúpenie žien. Musíme podporovať ambície a prestať hovoriť dievčatám, čo môžu a čo nemôžu. Prestaňme segregovať dievčatá a chlapcov do rôznych sociálnych úloh, pretože je našou úlohou zmeniť eh, zavedené rodové stereotypy. A ja absolútne odmietam podporovať tzv. kultúrne argumenty, čo sa týka práv žien, pretože žiadna kultúra nemôže umožniť nerovnosť e, medzi dvomi osobami, a už vôbec nie medzi mužmi a ženami. Čo sa týka kultúrneho dedičstva, kultúrnych zvykov, tieto nemôžu slúžiť ako výnimka pre nečinnosť, pretože by sme neboli aktívni, čo sa týka práv žien. A keď integrujeme migrantov do našej spoločnosti, tak vtedy musíme predovšetkým ísť na tento aspekt. Stereotypy nie sú súčasťou kultúry alebo náboženstva. Musíme ich odstrániť zo školských učebníc, z médií, z nášho sociálneho života a je na čase, aby spoločnosť prestala využívať takéto argumenty pre svoju nečinnosť. Musíme podporovať úlohu žien, ale musíme taktiež do tohto procesu ako aktívnych účastníkov zahrnúť aj mužov. No aby sa nám toto podarilo, tak musíme klasť dôraz na vzdelávanie. Vzdelávanie je kľúčové, keď chceme otvoriť mysel ľudí, ale pokiaľ chceme byť prospešní aj pre ľudstvo ako také. Musíme vytvoriť rovnaké príležitosti pre všetkých. Vzdelávanie musí byť prioritou všetkých rozvojových programov, pretože je najsilnejšou zbraňou proti všetkým typom nerovnosti a predsudkov. Dámy a páni, úloha médií je predovšetkým dôležitá. Média musia vyvážiť svoju prezentáciu žien, tak je bola rovnaká ako mužov. A v politike je to prežne ťažké. Ja nie som žiada výnimka, ale naučila som sa s tým žiť. Musíme byť neochvejní, musíme sa snažiť urobiť z tohto sveta miestom, ktoré bude priaznivé pre naše céry. A Stále sa hovorí o tom, ako vyzeráte, koľko vážite a snažia sa vás trivializovať, snažia sa vás odradiť, snažia sa vás poučovať, snažia sa o vás hľadať chyby, ktoré podľa nich sú vlastné len ženám. Ale budú to robiť, pretože nevedia, nepoznajú nič iné. A robia to buď preto, že sú slabí alebo že sa vás boja. Boja sa vášho potenciálu a vašej moci. A teraz chcem vyslať posolstvo všetkým ženám a devčatám. Verte si. Verte v svoju hodnotu, vo vašu silu, vo vaše znalosti a schopnosti. Obhajujte sa a nezdávajte sa. Pretože každý deň je, nám via, je nás viac, aj žien, aj mužov, ktoré vás budeme podporovať. A vaše odhodlanie spôsobí, že všetky prekážky sa stratia. Ďakujem. Ďakujem za túto inšpirujúcu reč. Eh, it is a pleasure to present Teraz s veľkým potešením môžem dať priestor pani komisárke Jorovej, tá má na starosti spravodlivosť, práva spotrebiteľa a rodovú rovnosť v komisii. Jednoznačne je to jedna z našich najsilnejších partneriek a podporovateľov v našom spoločnom boji za práva žien a za rodovú rovnosť. Pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, vážení poslanci, vážené poslankyne, ďakujem veľmi pekne za pozvanie na toto podujatie. Začala by som trošku na sentimentálnu No a tu je to zrejme moja posledná príležitosť vystúpiť na takomto tradičnom podujatí pri príležitosti MDŽ v tomto volebnom období a z postu komisárky pre rodovú rovnosť. Teda chcela by som sa poďakovať Európskemu parlamentu za veľmi dobrú spoluprácu Ja som ani nespočítala, koľko otázok v pléne som dostala, koľko hodín som strávila sedením v plenárnej sále tu v Bruseli alebo v Štrasburgu. Koľkokrát som počula od pani Blinkevičute, od pani Garcia Pérez, od ostatných poslanky a poslancov. Jourová, musíte to robiť lepšie, musíte toho robiť viac. Neuveríte mi, ale naozaj ma to veľmi pozbudilo. Zároveň som totiž neustále počúvala od parlamentu, že v tom nie som sama, že my vám v tomto pomôžeme, že to je naše spoločné úsilie a myslím, že sme predsa len dosiahli značné úspechy. Tu sú nové čísla k dispozícii. Uvidíte, že pokrok je pomaly ešte stále. Je to teplé stlačiarne, je to veľmi čerstvý dokument, v noci vytlačení. Sú tu teda naozaj najaktuálnejšie čísla, ktoré dokazujú pokrok, ale tiež e, isté, že ešte stále máme pred sebou veľa čo naprávať. A preto som upozornila politické strany na európskej úrovni. Osobne som sa stretla s politickými lídrami a tiež zaslala som listy, že by mali vymenovať čo najviac žien kandidátok pretože musíme pokračovať eh, v tomto našom úsilí. A ešte jedna veta k tomu, kto by mal pokračovať v tomto úsilí. Na tých plenárnych schôdzach som dostala mnoho otázok aj od mnohých vysoko motivovaných mužov. To nie je len úsilie žien, tento boj. A problém, je, že nemáme dostatok žien v rozhodovacích pozíciách že s tým chceme niečo urobiť, že to chceme zmeniť. To nerobíme kvôli ženám. Toto nie je nejaké privilégium, je to jednoducho nevyhnutnosť. Ešte stále sa to vníma ako e, ženský problém, ako nejaká výsada žien, aby sa to zmenilo, ale prosím pekne, toto je problém celej spoločnosti. V našej spoločnosti je niečo nezdravé. Máme viac ako 60 žien, s vysokoškolským vzdelaním a potom odrazu niekam zmiznú. Uvediem aj podrobnejšie čísla, ale ešte predtým by som chcela eh, priblížiť svoj pohľad na to, čo je v našej spoločnosti nezdravé. Máme obrovskú zodpovednosť eh, na pleciach žien a nemáme vyvážené zastúpenie v mocenských pozíciách. Eh, to je podľa mňa systémová chyba. Teda je mi ľúto, že to takto technicky popisujem, ale keď sa pozrieme na čísla, je to úplne zrejme. Tiež vidíme, že s týmito 60% vysokoškolských vzdelaných žien máme 6% eh, mm, generálnych riaditeľiek v európskych podnikoch. Ešte stále sú veľké medzery v zamestnaní. Chceme dosiahnuť eh, mieru 75%, teda rovnakú eh, mieru zamestnanosti ako mužov. Ešte stále to nedosahujeme. Okrem toho, ešte stále máme iba 16 až 20 teda v priemere 20 priemerné zastúpenie e, v radách e, firiem kotovaných na burze, e, čo sa týka politického zastúpenia v národných parlamentoch, v priemere 30 poslankyň sú ženy, 36,5 poslankyň v Európskom parlamente sú ženy, Vidíme, že sa to pomaly mení. Ešte stále však z času na čas sa objavia isté vlády v EÚ, kde nie je absolútne žiadna ministerka. Keď k nám prídu Marťania a pozrú sa, ako to tu máme, tak to nepochopia. Štatisticky to jednoducho nesedí. Ja som eh, sa nedávno vyjadrala, že bojujem za menšiny, ako napríklad muži Neuvediem konkrétne príklady, ale naozaj podľa mňa je to hamba, že v niektorých eh, členských štátoch, v niektorých krajinách eh, nie sú ženy ministerky. Podľa mňa je to veľmi nerozumné a veľmi krátkozraké politické rozhodnutie. Eh, Stanovili sme si za cieľ 40-percentné zastúpenie žien na vyšších riadiacich postoch v ekonomike. To sa nám takmer už podarilo dosiahnuť viac ako 39 Pomaličky sa teda posúvame nahor. A nie je to automatický proces. Nie je to len vďaka tomu, že máme kvóty a že nejako klameme tým mužov. Nie, nie, je to spravodlivá konkurencia. Celé to prebieha regulérne. Dokazuje to, že možno nie sú potrebné až také proaktívne opatrenia dobre vzdelané ženy, kompetentné ženy, motivované ženy dokážu obstať v konkurencii mužov. V komisii samozrejme tiež sme toho dosiahli veľa. V snahe umožniť ženám pripraviť sa na tieto posty. Zamerali sme sa v našich e, opatreniach e, na tieto ciele. Prebehli školenia, semináre, rôzne podujatia na nadvezovanie kontaktov. Toto nie je automatický proces, ale funguje to, čo robíme. A ešte by som sa rada vrátila k členským štátom. Chcela by som pochváliť Špan- španielskú vládu, tam je teraz väčšina žien. Water, I guess. <laughs> Madam. Pani Garcia Pérez, vidíte, dáva pozor. Ich hneď zareaguje. Myslím, že u podiel žien je na úrovni zhruba 60%. 67% konkrétne. Máme tam podpremiérku, eh, ministerku eh, hospodárstva, polnohospodárstva. Sú to veľmi dôležité posty, ktoré predtým zastupovali muži. Ďakujeme pekne za toto upresnenie, veľmi ilustratívne. Niekedy, keď muži nepočúvajú, čo ja hovorím, že chceme viac žien, viac zastúpenia žien na vysokých postoch, pretože príliš veľa zodpovedností majú v rukách muži. Niekedy počúvam hlasy ako napríklad vy chcete bojovať vy nás chcete poraziť, vy nás chcete nahradiť. A je vždy na to vravím, nie, nie. My to chceme len vyvážiť. A zároveň chceme spolupracovať, pretože my ženy sme veľmi dobré tímové hráčky. Páči sa nám spolupráca e, v spravodlivých podmienkách. Aj tu opäť sa vraciam k slovu férovosť, spravodlivosť a v nepriateľskej atmosfére. E, rada pripomínam, že nám nezáleží na boji. My vás máme radi, nechceme s vami bojovať, s vami mužmi. Chceme to len vyvážiť spravodlivo. Teraz sa na takú vážnejšiu e, nôtu pani prezidentka spomenula násilie tieto nepriateľné fenomény našej spoločnosti. Chceme vyzvať ženy, aby sa stali súčasťou politického života, aby pôsobili aj na vysokých postoch v súkromnom sektore vo firmách, aby teda tieto ženy vo vysokých pozíciách, aby sa začali verejne angažovať v tejto veci čoraz viac žien je cieľom online útokov, taktiež ohrozenie fyzickej bezpečnosti. To Taktiež je nepripustné, dochádza k zastrašovaniu z rodových dôvodov, taktiež dochádza k útokom proti poslankyniam, proti kandidátkam. Toto všetko sa prehlbuje a je to veľmi, veľmi znepokojivé a odrádza to mnohé ženy. Hovoria mi to mladé ženy, ja sa snažím ich prilákať do politiky, ale hovorila, hovoria mi to aj ženy novinárky. Sú vystavené takým hrozným útokom, na internete, teda kybernetické násilie, e, že si jednoducho rozmyslia dvakrát, e, či sa budú touto cestou uberať e, v snahe zajistiť svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojim rodinám. Nebudem to tu rozvádzať do podrobná, ale veľmi často som v kontakte s, s sektorom IT. Chcem, aby aktívne bojovali proti násiliu to nie je len nepripustné, nepriateľné, ale je to nelegálne podľa našej európskej legislatívy a chceme, aby sa legislatíva dodržiavala aj na internete. Pani prezidentka hovorila o násilí na ženách, na deťoch, o domácom násilí. Máme šokujúce čísla. Každá tretia žena vo veku nad 15 rokov zažila za život e, nejakú formu fyzického násilia. Ja vždy hovorím, že Európa je dobrou adresou pre ženy, ale keď sa pozriem na tieto čísla, naozaj ma to šokuje. Je to naozaj nepriateľné. Musíme nasadiť všetky nástroje, ktoré máme z politickej úrovne, na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov, teda legislatíva. Je to v trestnom e, v trestnej legislatíve, možno by sme sa na to mali zamerať pozornejšie. Mali by sme tiež eh, sa zamerať eh, na osvetové kampanie, na eh, vzdelávanie odborníkov a ďalej v kampanii. Prečo je to tak dôležité? Viete, že od roku 2017 komisia vedie aktívnu kampane na boj proti násiliu na ženách. A to preto, že v niektorých častiach našej spoločnosti ešte stále pretrváva to presvedčenie a zmyšľanie, že násilie je jednoduché, e, bežné, nevyhnutné, že obeď e, možno e, toto nasilie vyprovokovala, že to zaslúžila a že existujú objektívne dôvody, prečo ospravedlniť takéto násilné chovanie páchateľa. Je to v našej spoločnosti zakorenené. Vníma sa to ako niečo normálne a preto túto kampaň vedieme a musíme v tom pokračovať. Pani prezidentka Prepačte, že sa stále na vás odvolávam, ale naozaj ste ma veľmi inšpirovali svojim prejavom. Ehm, tiež pani prezidentka spomenula, že kultúrne dôvody nemôžu byť ospravedlnením takýchto negatívnych fenoménov. To sa netýka len násilia. Štatistiky hovoria, že zhruba polovica, teda pol milióna mladých žien a devčat, musia absolvovať hrozné barbarské činy súvisiace so zmrzačovaním ženských pohľavných orgánov. V Európe v 21. storočí, keď sa niekedy rozprávam s ľuďmi, ktorí pôsobia v sektore bezpečnosti, tak sa odvolávajú tiež na kultúrne dôvody. V tej chvíli mám pocit, že by som na reči niekoho zabila. Teda najmä toho, kto mi to hovorí. To je predsa úplne nepripustné, takéto dôvody. Je treba to vysledovať, zakázať, tiež vysvetliť e, týmto členom spoločnosti, že každý má povinnosť ohlasovať takéto praktiky, ak to zistia, ak sa niečo takéto chystá. Poznám množstvo konkrétnych prípadov a na základe nich samozrejme chápem, že nie je jednoduché to riešiť, ale musíme sa o to pokúšať znovu a znovu. Takáto kultúra ospravedlnenia, to sa netýka len násilia. Myslím, že pre celú spoločnosť, ale aj pre eh, tých, ktorí prichádzajú do únie, je dôležité, aby sme vyslali jasný signál, že žena Európanka je eh, silnou osobnosťou, slobodnou osobnosťou, má plné právo rozhodovať eh, sama za seba, či sa rozhodne študovať, či sa rozhodne pracovať a v akej oblasti bude pracovať, či sa vydá, koľko detí bude chce mať, ak vôbec bude chcieť mať deti. Toto vystihuje európsku ženu, toto sú práva európskych žien a musíme byť v tomto smere úplne jasní, jednoznační, keď chceme bojovať za práva. V opačnom prípade budeme len pokrycami, budeme len hovoriť isté veci a v praxi sa to neprijaví na našich činoch. Prepašte. Trošku eh, aj gestami um, podporujem svoje nadšenie, ale naozaj táto téma ma nadchýna. Už sa dostávam k záveru svojho vystúpenia, ospravedlňujem sa. Už len minútka mi stačí na záver. by sú pred dvermi. Naozaj som strávila veľa času v pléne v Európskom parlamente. Viem, aké dôležité je, aby po máji, po 24. máji tu boli rozumní zástupcovia občanov, aby to bolo vyvážené geograficky, kultúrne, rodovo, aby tu boli aj starí, aj mladí, aj staršie, aj mladšie e, ženy. Takéto vyváženie potrebujeme, takúto rovnováhu potrebujeme my, Európania. A preto chcem vyzvať ženy, aby sa pustili do tohto boja. Ďakujem. Thank you very much, Commissioner. Thank you for our Ďakujem vám, ďakujem za toto vyjadrenie. A teraz pani Virginia Langpak, riaditeľka Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, bude hovoriť e, o zastúpení žien v politike v dnešnej dobe. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ma e, potešilo, e, že títo rečníci predo mnou vám už uviedli argumenty, pretože treba robiť to, čo sa snažíme robiť, treba posilniť všetky snahy. Začnem s skutočnosťami, o ktorých sme už pred pár dňami diskutovali s novinármi a myslím si, že je aj veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí sú zástupcami národných parlamentov, boli o tomto informovaní. A jednou zo zaujímavých vecí, je, že v roku 1979, keď bol prvý parlament priamo zvolený, mali sme 17 žien. O 40 rokov neskôr máme približne e, dvojnásobok, niečo viac než dvojnásobok. Tak prečo je ten pokrok taký krátky? Teraz sa pozrime na to, aký je celkový index rodovej E, rovnosti v Európe. A, a tu vidíte, e, ako stále máme ten cieľ ďaleko pred sebou. E, v podstate sme len na pol ceste a tu máme údaje za jednotlivé krajiny, kde sa nachádzame, pokiaľ ide o politickú, hospodárskú moc, jednoducho rozhodovacie pozície žien a ten rozdiel, ako vidíte, je obrovský a to stále ešte sa stáva aj v 21. storočí, ako povedala pani komisárka. Keď sa na to pozriete, môžete sa spýtať, prečo. Keď sa pozriete na priemerné percento ministrov a žien v parlamente, priemerne v Európskom únii, e, to e, teda znamená, že v národných parlamentoch je to menej než v Európskom parlamente, aj pokiaľ ide o zastupcov na ministerstvách. A asi pred rokom sme vypracovali nástroj zameraný na národné parlamenty a dúfame, že aj na Európsky parlament, ten nový, na analýzu toho, aké sú prekážky e, nastolenia rovno roz, vyváženého zastúpenia žien či e, je, sú to otázka kultúrnych tradícií alebo ďal, ďalších otázok. Takže ako nastoliť tie zmeny? viem, že Európska komisia, generálny riaditeľ pre rozvoj, takisto pracuje na niečom, čo by nám mohlo pomôcť zistiť, ako by sme mohli viac podporiť ženy, napríklad peer review a ďalšie nástroje, tak ako by sa mohol napríklad aj parlament zapojiť prostredníctvom osvedčených postupov a podobne, ale aké sú teda tie dôvody, o ktorých hovorila aj pani prezidentka Chorvátska, aj mm, zastupkynia komisie. To znamená, aké sú tie dôvody, čo treba robiť e, a aké sú tie e, príčiny, ktoré napríklad nevnímame. A takisto sa hovorilo um, o ďalších e, e, otázkach okolo kvóty, ale kvóty samé o sebe nie sú jediným vysvetlením alebo riešením. Je to jeden zo spôsobov, ako spustiť zmeny, keď e, sa pozrieme E, na ten index, ktorý bude spustený tento rok v októbri, tak uvidíme, že tam 9 členských, z 9 členských štátov, 8 okrem Chorvátska, e, zvýšilo počet žien v rôznych pozíciách a teda hovoríme tu o akomsi e, priebežnom opatrení a samozrejme, ako mm, povedala pani prezidentka treba e, zmeniť aj myslenie. Takže hovorilo sa aj o tom, e, že vieme, čo sa deje e, pod rakúskym predsedníctvom. Sa vykonala štúdia, na základe ktorej sa zistilo, že mladé ženy a dievčatá sú oveľa viac vystavené prenasledovaniu a harašeniu. A tu vidíme, že aj to je súčasť vecí, ktoré treba zmeniť. Nemôžeme jednoducho konštatovať, že je to súčasť nejakých kultúrnych tradícií a podobne. Takže tu sú výsledky e, štúdií e, na základe diskusí s mladými ženami a dievčatami z rôznych krajín, aké sú prekážky ich vstupu do politiky a ako vidíte, tie prekážky sú oveľa väčšie v prípade dievčat. E, my e, predsa len ovplyvňujeme postoje mladých ľudí, mali by sme to robiť pozitívnym spôsobom, ale tie rozdiely pretrvávajú aj v tom, ako by sme k tomu mali pristupovať. Pred 40 rokmi, ako som uviedla, bola situácia taká, ale ten postup je stále pomalý, to je nepriateľné, teraz oveľa viac na tom pracujeme, sú rôzne návrhy, kampanie aj zo strany rôznych organizácií občianskej spoločnosti, ale ten, e, to pomalé tempo si nemôžeme dovoliť, musíme pokročiť e, rýchlo dopredu a treba sa navzájom podporovať. Ženy sa majú podporovať ženy, aj mužov, ktorí sú do to, tejto snahy zapojení a dúfam, že v týchto nových voľbách bude zvolených viac žien a, a dúfam, že aj viac mužov podporí zapojenie žien. Ďakujem. Veľmi pekne, pani Langbach. E, ďakujem za spoluprácu Európskemu inštitútu pre rodovú rovnosť. A teraz dáme e, priestor e, moderátorom dvoch panelov. Bude sa diskutovať o skutočnej moci žien v politike, ako ju posilniť a o mladých ženách v politike. Chcela by som teda pozvať účastníkov prvého panela, aby sa usadili za pódium pani Agnieszka Kozlovská-Rajevič e, e, z Európskeho parlamentu e, z Polska, moderátorka prvého panelu, doktorka Henrika Bochniac, predsednička Polskej konfederácie Leviatan, podpredsednička Business Europe a zakladateľka Kongresu žien v Polsku, doktor Meryl Kenny, profesorka rodovej e, problematiky a politiky Univerzita z Edimburgu a pani Angelika e, Mlinár, e, poslankyňa Európskeho parlamentu, členka výboru FEM. Takže pani Agniška Kozlovská-Rajevič z Polska máte slovo ako prvá. Eh, good morning. Dobrý deň všetkým. Prepačte, ale včera som prišla o hlas. A, takže prosím, používajte mm, a počúvajte, preklad bude to oveľa lepšie. A teraz by som chcela všetkých privítať e, pri príležitosti tohto prvého e, panelu, e, ktorý sa týka skutočnej moci žien v politike, ako ju e, posilniť. E, vítam pani Henriku Bochniaš, e, pani Kenny a pani Mlinár, poslankyňu Európskeho parlamentu, členku a koordinátorku výboru FEM. A kým dám slovo našim vynikajúcim rečníkom, chcela by som sama za seba povedať niekoľko slov. V prvom rade Videli sme čísla, takže vieme, že ženy sa zapájajú do politiky. Videli sme e, počet žien, e, ktorý narastá, pokiaľ ide o politiku a vysoké pozície, ale ešte stále to nestačí, takže treba diskutovať o prekážkach a dôvodoch e, tejto veľkej e, nepriateľnej disproporcie, ktorú vidíme. Vieme, e, o čo ide samozrejme, najmä e, ide o nerovnaký prístup k politickým pozíciám. Je to otázka peňazí, času a osobných možností. Vieme, aké dôležité sú peniaze napríklad pre volebné kampane. Čas, pochopiteľne, tu takisto vnímame tú disproporciu disproporciu, pokiaľ ide o využívanie času zo strany mužov a žien. Vieme, že ženy pracujú v týždene o 10 hodín viac než muži, to znamená 520 hodín ročne. A čo teda možno urobiť, e, aby e, si ženy urobili v rámci tých 520 hodín ešte čas na ďalšie veci. Potom samozrejme informácie, tie sú zásadne dôležité v politike politike ide najmä o kompromisy, kombinovanie extrémnych pozícií a dosahovanie spoločného stanoviska, um, pokiaľ ide o um, a Keď ste mimo tej siete, nemôžete toho urobiť veľa. A potom uh, tie rodové stereotypy, o tom sa tu hovorilo, to samozrejme dostáva ženy do horšieho uh, postavenia, pokiaľ ide o uh, to, ten poručnícky postoj zo strany niektorých mužov a ja mám e, napríklad e, e, známu, ktorá má 30 rokov, má PhD, stala sa ministerkou športu a novinári jej kladli rôzne záľudné otázky, aby ukázali, že nie je vhodná a pripravená na takúto pozíciu. Zároveň mnoho mužov sa stalo ministrami a neboli obťažovaní takýmito neustálými otázkami ohľadom ich kompetencií. E, pýtali sa ich len na to, čo chcú robiť vo svojej pozícii. Takže prečo je to tak? Prečo ženy musia neustále preukazovať a dokazovať e, svoje schopnosti? Prečo nedostanú vrcholné pozície, keď sú e, tý, tý, tými najlepšími z najlepších. A okrem, tu, okrem toho tu máme ešte ten fenomén neviditeľnosti a to platí aj pre politiku. Keď som pracovala pre polskú vládu, bola tam celá armáda žien, ktoré e, pracovali na ministerstve ako e, zástupci tajomníkov, štátnych tajomníkov. A na ministerstvách 40 bolo žien. Jednoducho e, pozícia štátneho tajomníka nemôže byť obsadená poslancom parlamentu, e, to je zakázané, takže e, samozrejme ani ženy sa o to nemohli uchádzať. Nikto si však nepamätá mena týchto 40 žien, ktoré pracovali neustále, neúnavne pre um, slávu svojich ministrov. Toto je veľmi typické pre ženy, že pracujú vlastne v zákulisí za oponou. A to je prípad politiky, ale aj mnoho, mnohých iných oblastí. A ehm, je to ehm, jednoznačne E, nespravodlivé. Tých 40 žien to je celá armáda žien, ktoré sú pripravené e, vládnuť a riadiť veci. Čo teda možno urobiť? Um, aj ženy, ktoré sa dopracovali do e, vyšších politických funkcií, majú pocit, že ešte nedosiahli na tú skutočnú moc. Um, nejde tu o to, E, že len predstavujú tie posty, ale nemajú jednoducho dosah na e, všetky rozhodnutia. Takže väčšina z nás jednoducho nemôže dúfať, e, že sa dostane úplne na tie najvyššie pozície, aby sme videli, čo sa deje za zatvorenými dverami. Takže čo s tým môžeme urobiť? V prvom rade by sme sa všetci mali zapojiť do diskusie. A teraz chcem pozvať pani Bochniač, ktorá ako jedna zo žien sa dostala na vrchol a drží sa tam. Takže prosím, povedzte nám, ako ste to dosiahli. Ďakujem. Good morning, Agnieszka. Uh, first uh, comment. Takže na úvod poviem toľko, že preskočím prezentáciu. Pokiaľ by ste ju niekto chceli zaslať, tak môžete, ale sú tam údaje, ktoré už mnohí máte, takže nechcem uh, teraz márniť váš čas a opakovať zase to isté. A hm, ja som mala príležitosť preskúmať viaceré svety, vrátane Pre mňa to najdôležitejšie keď hovoríme o ženách, o politike v obchode, tak je tam problém, že za každou, každá žena je veľmi mocná a táto sila, toto silo sa plitva. Je to skutočne skvelé, čo máme. Je to nástroj, ktorý nám môže umožniť zrýchliť celý tento proces. A vo svete biznisu, vo svete obchodu sú určité paralely. Keď Agnieszka hovorila o tých zástupkyniach ministrov, tak to je typické. 50 stredného manažmentu sú ženy, a potom sa pozrite na správnu radu a pokiaľ tam nájdete jednu ženu, tak to už sa vám podarilo. A v politike je to rovnaké. Treba sa pozrieť na tieto dva svety, pretože sú od seba vzájomne závislé. Agnieszka hovorila o peniazoch a toto je rozhodne jeden z dôvodov, prečo ženy sú vylúčené z politiky, pretože v tomto svete nemôžete existovať bez peňazí. A pre ženy je spolupráca, networking veľmi e, dôležitá. My sa chceme spoznať a potrebujeme sa chápať. No a po druhé, pokiaľ ženy chcú robiť niečo spolu, tak um, sa musia mať radi. Naopak od mužov, na rozdiel od mužov, na, pokiaľ sa aj nenávidia, tak dobre, dajme si pivo a poďme k veci. Takže z tohto pohľadu sa chcem s vami podeliť o skúsenosti moje. Pred desatimi rokmi bol založený kongres žien a v Polsku máme úplne unikátny systém, pretože poprvýkrát nemáme len nejakú organizáciu, ktorá združuje ženy v médiách, v politike, v obchode alebo mimo vládkach, ale všetko toto je dohromady. A za tých 10 rokov bolo ťažké len začať hovoriť jedným jazykom. Pre mňa ako pre obchodničku, keď chcem hovoriť s nejakými hlavnými feministkami v Polsku, tak ako keby tá druhá žena bola z inej planéty. A rovnaké to bolo aj s inými ľuďmi. No a po desiatich rokoch už vieme, že sa to dá. A toto môže pomôcť ženám v politike, aj v biznise, aj v mimovládkach. A myslím si, že takto by to mohlo fungovať v každej krajine, ja som nepočula, že by niekde inde mali takúto organizáciu. Je to najsilnejšie sociálne hnutie po solidarnosti v Polsku. Takže sú tam tisícky žien. Máme ženy v regiónoch a je to veľmi blízke občanom. Takže nie je to len štrukturované, sú tam lídry a potom tí, ich nasledujú, ale sú tam viaceré stimuly, ktoré sú prítomné v malých obciach. V posledných miestnych voľbách toto skvele zafungovalo, lebo to bolo poprvýkrát, čo tam bol veľký počet žien, ktoré sa rozhodli uchádzať o nejaký úrad. Ale jeden, jedným z najväčších výdobytkov Kongresu žien bolo to, že v roku 2011 sme mohli využiť túto šancu, ktorú sme mali, politici, boli prekvapení našim hnutím. Išli sme do parlamentu a presvedčili sme poslancov, aby zaviedli e, kvóty 35 na volebné zoznamy. No ja vám poviem, že čím dlhšie som v politike a v biznise, tak viacej podporujem kvóty. Myslím si, že pokiaľ by to bola taká nejaká diskusia, že no fajn, je to nejaký nástroj, ženy sa cítia, že nie sú dobre kvalifikované, takže potrebujú e, nejaký stimulus. E, navyše nie, to je, pre, to je nejako vtip. Sú viaceré simulácie, koľko by nám trvalo dostať sa do takej pozície, v akej sú dnes muži. Za normálne okolnosti, Či 70 rokov alebo 100 rokov. Ale to je plitvanie časom. Toto si nemôžeme dovoliť a stále viac mužov to chápe. Agnieszka hovorila, že by sme potrebovali poradiť, ako urýchliť proces z posilnenia postavenia žien v politike, ale musíme si nájsť priateľov medzi mužmi v politike a aj v biznise sú viaceré organizácie, muži, ktorí sa rozhodli, že pre ich podniky, pre spoločnosť je lepšie, pokiaľ vo vrcholových, na vrcholových pozíciách bude viacej žien. A rovnako tak by sa to dalo robiť aj v politike. Myslím si, že po akciách Me Too a Pay Me Too máme príležitosť využiť túto dynamiku, pretože spoločnosť teraz viacej podporuje možnosť posilnenia postavenia žien. Toto sa ukazuje jasne, ľudia chcú viac žien v politike, v biznise, nevadím to. Takže snažme sa, nehambíme sa, urobme si, čo je treba, ukončíme diskusie, musíme to urobiť pre naše rodiny, pre spoločnosť, pre Európsku úniu. A myslím si, že čím dlhšie budeme diskutovať o rôznych myšlienkach bez toho, že by sme si robili svoju prácu, tak tým dlhšie bude trvať, než sa dostaneme k rovnostárskej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem. Pani predsednička, ja si myslím, že networking je taktiež kľúčovým faktorom a riešením. Je to riešenie pre situáciu. A teraz dám slovo doktorke Meryl Kenny, ktorá je docentkou na univerzite v Edimburgu na tému gender, rod a politika. Ďakujem vášmu výboru za príležitosť sa vyjadriť ve príležitosti Medzinárodného dňa žien. Budem hovoriť e, z pozície osoby, ktorá robí akademický výskum v tejto oblasti. Budem hovoriť o stratégiách na posilnenie postavenia žien. Nadvežme diskusie o kvótach. Máme tu určité veci, ktoré sme sa naučili alebo ktoré som sa naučila z mojej práce v Spojenom kráľovstve, v Škótsku, myslím si tu paralely v rôznych kontextoch. V Škótsku, odkiaľ som prišla, sme v posledných rokoch videli náraz počtu žien v politike. Nicola Sturgeon bola e, prvou e, škótskou premiérkou, bola zvolená v roku 2014, e, taktiež priniesla paritné kabinety ministrov a okrem e, lídrov politických e, strán tam e, prišli vysokoprofilové ženské ministerky. Ale táto ženská tvár škótskej politiky musí byť umiestnená do širšieho kontextu. Ženy sú naďalej podzastúpené na všetkých politických úrovniach v Spojenom kráľovstve, aj mimo neho. A čo sa týka počtu zvolených žien do parlamentu, tak v roku 2016 eh, sme tam mali 45 žien, 35 eh, žien, takže rovnaký podiel ako v predchádzajúcich voľbách, to číslo stagnuje. A čo sa týka príbehu zastúpenia žien v škótskom parlamente, to je skôr taký prísľub, ktorý sa nepodarilo úplne splniť. Mali sme dobrý štart, ale potom eh, sme stratili hybnú silu. Takže aby sme to uviedli do globálneho kontextu. Už sme tu hovorili o ženách, politických e, zástupkyniach. Vieme, že politické podzastúpenie žien je globálnym e, rysom. Len 24 poslankyň na celom e, svete, celkové počtu poslancov. A netreba hovoriť len o podzastúpení žien, treba hovoriť o nadzastúpení mužov. Takže viac než 65 poslancov na svete je mužského pohľavia a len tri e, legislatívy na e, svete momentálne majú plnú paritu, čo sa týka Škótska a Spojeného kráľovstva, e, tak my sme sa dostali do globálneho e, rebríčka. Sme teraz 32. v roku 2030 boli štvrtý. A Ďalej sú tu krajiny, ktoré kedysi dominovali tomuto rebríčku ale medzi tým iné krajiny prekonali, pretože zaviedli e, zrychlené procesy na implementáciu kvót na zastúpenie pohlavy. Takže, aké opatrenie treba zaviesť, aby sa podporila, podporilo politické zastúpenie žien? Tuto Vidíte napríklad, že treba mať robustný e, ústavný rámec, e, ženské občanské práva. Niektoré štáty zaviedli do svojej ústavy kvóty. Ústavy taktiež môžu zaviesť e, dôležité impulzy pre mobilizáciu, čo sa týka politického zastupovania žien, ďalej právne kvóty. No a keď sa pozrieme na 29 najlepšie bodujúcich parlamentov na svete, tak vidíme, že veľká väčšina z nich má určitý princíp pomerného zastúpenia, majú určitý, určitú kvotu zastúpenia v strane. Ale prečo je tu táto súvislosť samo o sebe tento princíp neza, neza, nezaručuje vyššie zastúpenie žien. Vo väčšine krajín e, sú rozhodujúci faktorom politické strany. Keď e, sa ženy rozhodnú kandidovať, musia byť vybrané, musia byť nominované. Politické strany musia nominovať na kandidátky. A práve politické strany nie voliči tvoria e, a zostavujú zoznam tých, ktorí rozhodujú. V posledných rokoch sa veľká pozornosť iniciatívam, aby sa podporovali ženy v snahe kandidovať, napríklad e, školenia v zručnostiach, finančná pomoc, e, ďalej rôzne mentorovacie programy. Tieto programy sú dôležité pre rozvoj e, schopnosti zručnosti, ale je tu riziko niekedy, že ako by sme tvrdili, že problémy v nedostatočnom zastúpení sú na úrovni samotných žien, že oni sú nedostatočne vybavené. Štúdie dokazujú, že problémy pritom sú spôsobené politickými stranami, že politické strany nevyberajú ženy ako kandidátky, a e, tiež e, jednoducho, že ich nepostavujú do zvoliteľných miest na kandidátkach, keď sú ženy e, prostredníctvom kvót postavené na kandidátky na vysoké miesta, tak sa dokážu dostať aj na posty. To znamená, že ak sa zvýši dopyt, tak sa zvýši aj ponuka. To teda vytvára tlak na strany a tiež to zúrazňuje význam kvótových opatrení, ktoré budú vhodne nastavené a primerané volebnému systému a tiež keď sa budú správne implementovať a plniť. Eh, ešte som chcela zdôrazniť jednu vec na záver. Inštitucionálny a parlamentný rámec, napríklad eh, zradenie taktiež pracovné podmienky legislatívnych orgánov eh, ďalej, pracovná doba, keď zasadajú parlamenty, taktiež poskytnutie um, zariadení na starostlivosť o deti. Toto všetko ovplyvňuje rozhodnutie žien vôbec kandidovať a opätovne kandidovať. V škótskom parlamente napríklad sa uznáva zodpovednosť za starostlivosť aj symbolicky, aj prakticky teda sú tam pracovné časy, ktoré sú e, skombinovateľné s rodinným životom, taktiež je k dispozícii zredenie jaslí, tam je možné umiestniť dieťa, e, ďalej je možné dojčiť e, v pléne škótskeho parlamentu a tiež je vysoká miera podpory medzi poslancami pre takéto rodinné a priateľsky orientované na rodinu opatrenia. Poskytuje sa napríklad Teda v minulosti to bolo inak. Až do roku 2010 nebolo zariadenie na jesle, ale bolo tam miesto, kam eh, bolo možné zavesiť si meč pri vstupe do eh, pléna. Čo sa týka zastúpenia žien eh, v Británii, ale aj v iných regiónoch, sú v tomto smere rôzne štúdie, ktoré sú k dispozícii E, čo teda sa môžeme poučiť z príkladu Škótska Veľkej Británie? E, zmeny sú možné, ale je treba dbať pozorne e, o to, aký vývoj ďalej. Čísla sú dôležité, ale čísla nie symbolizujú všetko. Ďalej kvóty fungujú, ale nie, nestačí zaviesť kvóty. Iba raz vidíme v súčasnosti, ako dlho trvá, kým sa presadí rodová rovnosť. tento proces však nie je dostatočne efektívny e, ďalej, čo sa týka tých konkrétnych čísel. Tie sú síce dôležité, ale e, nestelesňujú úplne všetko. Legislatívne orgány e, musia pamätať na to, ako nastavia svoje spôsoby práce. Inštitucionálne a taktiež stranické systémy, programy ovplyvňujú túto dynamiku. Zdá sa, že ak to bude zaručené vyváženosť, tak sa bude viac prihľadať na potreby žien, ale nie je to vždy zaručené. A ďalej, e, posledná poznámka, kvóty fungujú, kvóty sa osvedčili, ale nie je to úplne všetko. Z medzinárodných e, prieskumov vidíme, že kvóty naozaj zabrali ako opatrenie na presadenie zastúpenie žien, ale raz nestačí. Je treba, aby tieto kvóty naozaj eh, zotrvali v platnosti, politické strany tiež musia ich dodržiavať, eh, musia sa taktiež presediť sankcie v prípade porušenia. Bez toho eh, sa počty žien v politike zastavia, a dokonca sa môžu začať znižovať. Ďalej, čo sa týka prekážok zastúpenia žien v politike, toto sa musí spojiť s ďalšími implementačnými stratégiami a inými opatreniami. Kvóty sami o sebe teda nestačia. Ďakujeme. Pani doktorka Kelly, ja súhlasím, že kvóty spolu s politickou vôľou to môže zabrať. Teraz by som rada otvorila diskusiu. Teraz je priestor, aby sa vyjadrili zastupcovia národných parlamentov, poslankyni a poslanci. Pokúsime sa dať priestor čo najpočutnejším delegáciám. Máme len 35 minút však na túto časť. Chcela by som vás teda poprosiť všetkých rečníkov, všetky rečníčky, aby sa obmedzili na dve minúty vo svojich vystúpeniach. Najskôr dostane slovo pani Marta Matraje z Maďarska. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, poslanky, neposlanci, najskôr by som sa rada poďakovala. Chcela by som vám odozvať pozdravy svojich maďarských kolegyň, poslankyň. Dnešný deň je dôležitý, aby sme sa povenovali um, otázke zastúpenia žien spoločnosti a politike v Maďarsku. Sa domnívame, že z politického hľadiska, taktiež zo spoločenského hľadiska aj správneho hľadiska neexistujú rozdiely medzi mužmi a ženami tento princíp je tiež zakotvený v Maďarskej ústave článok 15 odsek 3. Hovorí, že ženy a muži sú rovnoprávne bytosti. Podľa platných pravidel sú však rozsiahle rozdiely v biologickom vybavení medzi mužmi a ženami. Musíme sa snažiť o to, aby ženy čoraz viac boli zastúpené v miestnej regionálnej politike namiesto kvót sa domnievame, že je vhodné prihľadať na talent žien. Mali by sme podporovať ženy podľa ich znalostí a tiež podľa ich kompetencií, odbornosti. Sme hrdí na to, že v Maďarsku je čoraz viac žien na stredných a vyšších riadiacich pozíciách v miestnych samozprávach sú ženy eh, vo vysokých počtoch zastúpené napríklad eh, starostky, primátorky, zástupky nie starostov a primátoriek a tu odvádzajú obrovské výsledky, vynikajúce výsledky. Zo západu sa vníma ako riešenie tohto problému v migrácii. Maďarsko eh, sa na to pozera inak. Maďarská vláda pred niekoľkými týždňami spustila akčný program na ochranu rodinného života tento program eh, stanovuje pridanú hodnotu pre deti, ktoré sa chcú ďalej vzdelávať, eh, ktoré hľadajú prácu a ktoré sa chcú politicky angažovať. Eh, pridaná hodnota, respektíve význam politické angažovania žien spočíva pre mňa v tom, že ženy majú osobitné vlastnosti, čo sa týka riešenia problémov a to prispieva k riešeniu problémov a obohacuje to celkovo politický život. Ďakujem. Uh, uh, uh, Ďakujeme pekne. Teraz sa pani Bogusová z Polska. Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Vážení prítomní, srdečne vás všetkých zdravím a ja by som sa rada poďakovala za pozvanie. Začala by som na e, optimistickú nôtu. Ja zastupujem Polský senát a Prichádzam z regiónu, kde 75 zastúpení v Senáte sú ženy. Teda 75 to nie je zlý výsledok. Tiež by som vám rada priblížila prvú poslankyňu, ktorá poprvýkrát predsedala Sejmu v Sliesku prvá predsednička Sejmu na svete. Bola to osoba, ktorú označili e, niektorí prípadov za nezvyčajnú, za zvláštnu, ale dokázala toho naozaj veľa. E, presadila e, rôzne opatrenia, vydávala brožúrky, e, bola to osoba, ktorá robila rozruch prispela k tomu, e, že ženy e, majú čoraz väčšie postavenie a väčšiu úlohu v Polsku. Taktiež máme ďalší príklad. Pani Hendrika Bochneš je jedna z prvých žien, ktoré zorganizovali opatrenia ako napríklad Polský kongres žien, ale isté, že nie všetko vyzerá takto rúžovo v našom kontexte sú údaje, ktoré dokazujú, že zastúpenie žien v parlamente, aj v dolnej hornej snemovni, ale aj tiež v miestnych eh, zastupiteľstvách, že by to zastúpenie malo eh, dosiahnuť stanovené ciele v roku 2080, teda až o 60 rokov budeme skutočne rovnoprávne zastúpené. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Karla Tavares z Portugalska. Tavares. Mrs. Karla Tavares. Good morning everybody. I will talk in Dobrý deň, budem hovoriť po portugalsky. So I beg you to put... Takže vás poprosím, aby ste použili uh, tlmočenie na zvýšenie potenciálu žien v politike treba zvýšiť ich počet. V roku 1976 bolo len 5 žien v portugalskej politike medzi všetkými poslancami. V roku 1980 to bolo 6,8%, v 83. 7,2%, ale v 83. E, sa to znížilo. No a e, od tej doby e, ten počet stúpal. V roku 2005 48 žien, to znamená v roku 2006 sme schválili prvý zákon o parite, takže mm, na e, národné zhromaždenie a e, miestne samozprávy museli mať e, vyše 30 žien. V roku, v roku 2015 poprvýkrát sa nám podarilo v portugalskom parlamente mať tretinu žien. 76 miest bolo obsadených ženami a v poslednej dobe portugalská vláda predložila nový návrh na zvýšenie na 40 a táto, t- tento návrh bol minulý mesiac e, schválený v parlamente a e, bude už e, v platnosti v oktobri tohto roka po európskych voľbách. Takže treba poukázať na to ešte, že tých 40 je minimum a keď sa to nenaplní, tak potom tie volebné zoznamy budú odmietnuté v každom prípade, eh, aby eh, moc žien bola skutočná, treba takisto urobiť ďalšie zmeny a má to takisto súvislosť s rozhodovacím procesom. Už sa tu hovorilo o význame politických strán. Máme čoraz viac žien na volebných zoznamoch a na zoznamu kandidátov na rôzne politické posty, ale tieto ženy ešte stále e, sú vytlačované mužmi a vyberané mužmi. A toto sú veci, ktoré treba zmeniť a domnievame sa, že v budúcnosti e, to skutočne môže spôsobiť ten želateľný rozdiel. Ženy musia postupovať jednotne, mobilizovať sa, aby dosiahli e, tieto dôležité zmeny. A toto je to posolstvo, ktoré som tu chcela vysloviť. Uh, Ďakujem vám veľmi pekne. Uh, Ďakujem pekne, pani Tavares. Teraz uh, pani Marie Perikson z Francúzska. Merci, madame la présidente. Je suis... Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že môžem zastupovať Francúzsko pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý organizuje Európsky parlament toto zapojenie žien do politického života eh, na nižších úrovni až po najvyššiu úroveň eh, je pre mňa veľmi dôležité jednak vzhľadom na môj eh, kariérny postup, ale taktiež ako zastupkyňu delegácie žien v mene Francúzska. Parita vo Francúzsku je jedna z hlavných zásad, je to v našej ústave už od roku 1900. 89 eh, vychádzame z toho v rôznych eh, rozhodnutiach, eh, taktiež v posledných rokoch sa to stalo súčasťou legislatívy, je to legislatívne záväzné v verejných diskusiách, aby boli zastúpené ženy na všetkých úrovniach. Náš parlament spolu s vládou sa odhodlal predsedovať paritu v politike a rovnoprávnosť politiky, to sa týka zastúpenia, um, zastúpenia nových tvári v vo francúzskom parlamente 48% poslankyň máme na úrovni teda našej politickej skupiny, ktorú zastupujem. Republika Marš taktiež už niekoľko mesiacov bojujeme na úrovni delegácie pre práva žien. Chceme presadiť rovnoprávnosť a rovnaké zastúpenie žien najmä na miestnej úrovni. Našim cieľom je posilniť povinnosť rovnoprávneho zastúpenia tam, kde ženy zatiaľ ešte žiaľ nie sú dostatočne zastúpené. Tiež nás teší skutočná aliancia medzi politickou vôľou a taktiež legislatívnym vývojom. To to prináša skutočnú zmenu mentality a pomáha to prekonávať prekážke. Francúzsko je výrazným um, obhajcom práv žien v priebehu už 10 ročí sa v tomto smere angažuje. Ešte stále máme e, toho pre seba veľa, musíme byť e, ambiciózni. E, začala, teraz zakončila by som to pripomienkou, že ústava zlyháva, je Treba pamätať na to, že aj tí, ktorí sú autormi ústavy, musia byť rovnako zastúpení. Ďakujem pekne. Pani Rikson, teraz dostane slovo pani Viktoria Smeliteniusa z Litvy. Ďakujem pekne. Ja zastupujem Litovský parlament. Tam máme menej ako 25 žien poslankyň. A dnes hovorím tak trošku so závisťou eh, voči kolegyni zo Španielska, ktorá spomenula, že majú 65-percentné zastúpenie žen vo vláde. U nás žiaľ máme dosť smutné výsledky. Máme e, nulový počet ministeriek v našej vláde. E, dúfam, že je to len dočasná situácia, dočasne prešľapa, ale obávam sa, že je to súčasťou e, rozsiahlejšieho problému, ktorý sledujeme už dlhodobo, boj proti rodovej rovnosti. Jeden z problémov, ktorý často vidíme, spočíva v tom, že ženy, ktoré sú zvolené do parlamentu ako poslankyne. Spravidla sa venujú takým mekším, eh, takým ženským témam a tým pádom neoslovia eh, voličov eh, a nemajú dostatočné percento, teda o čo vyššie sa posúvate v rozhodovacích procesoch, o to menej je tam žien. Ďalší problém, ktorý sme nedávno zaznamenali, súvisí s hnutím mýtu. Tu aj ženy novinárky, ktoré písali o tejto téme, boli vystavené hrozbám. A naozaj e, veľmi škaredému správaniu, kybernetickému e, šikanovaniu, iba pretože o tejto téme písali a pretože im na tom záležalo. A to neprichádzalo len od mužov, ale zdá sa, že aj od iných žien. Teda ja sa pýtam, kde robíme chybu? Čo nám chýba v našom konaní, v našich krokoch? Myslím, že aj keď Európa je vynikajúcim miestom pre ženy na život, ešte stále máme čo doháňať a chcela by som vyzvať aj mužov, aby v tomto smere nás o mnoho viac podporili v tejto veci, keďže zdá sa, že to nepomáha len nám, ženám, ale pomáha to celej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Nielsen, teraz dostane slovo pani Mariela Aristidu z Cypru. Ďakujem. Dobrý deň. Na Cypre sa robia malé, ale veľmi významné kroky v tomto smere. Ale bez ohľadu na to, ženy naďalej sú nedostatočne zastúpené na rôznych rozhodovacích postoch e, v snemovni zástupcov, taktiež v miestnych samozprávach a vo všeobecnosti v rozhodovacích e, orgánoch. Prezident republiky e, sa snažil vymenovať ženy na vysoké posty, ale ešte stále je čo doháňať. Ženy sú obmedzené len na výkon práce v domácnosti, je treba vynaložiť o mnoho väčšie úsilie, aby sa vytvorili predpoklady pre ženy, aby mohli sa starať aj o domácnosť, tak povediac, ale aj aby mohli pôsobiť v politickom živote. A aby sa aj oni stali súčasťou rozhodovacích procesov. Nedávno Cyperská republika vynaložila osobitné úsilie snahy presadzovať rodovú rovnosť na všetkých úrovniach. A Rada ministrov schválila súbor veľmi významných rozhodnutí, ktoré sa týkajú tejto otázky a tiež sa podporili programy, aby sa šírila osveta vo verejnosti o tom, že je potrebné zapojiť ženy do rozhodovacích procesov a taktiež boli eh, vyčlenené potrebné prostriedky na tieto účely Okrem toho otázka rodovo neutrálneho jazyka a vyjadrovania, aj na toto e, sa zameriavame na Cypre na všetkých úrovniach. Chcela by som privítať úsilie Cyperskej republiky v tomto smere a cyperskej vlády doteraz, aby sa vytvoril vytvorili predpoklady pre rodovývaženú situáciu na všetkých úrovniach v krajine a vo všetkých sférach života. Naozaj sa toho urobilo už veľmi veľa na Cypre. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slova pani Kristina Ruisnity z Rumúnska. Uh, thank you very much. Ďakujem. Ja som poctená, že sa môžem zúčastniť tohto medziparlamentného stretnutia pri príležitosti MDŽ. Ale rada by som hovorila po francúzsky, ak je to možné. Uh, no, I'm a French teacher also and... Uh... Pretože som okrem iného aj učiteľka francúzštiny a chcela by som využiť túto možnosť na rovnosť príležitosti z kultúrnej oblasti tiež. Podľa mňa to bude prospešné. Chcela by som popísať uh, spoluprácu, ktorá súvisí s rovnoprávnením žien v politike. Rumunsko ktoré zastupujem ako predsednička výboru pre rovnosť príležitostí v rumunskom parlamente. Rumunsko je vystavené eh, situácii, eh, že o dva roky nás čakajú voľby. 52% eh, ženy a dievčata predstavujú polovicu teda populácie zhruba a pritom ani zďaleka nie sú v rovnakej miere zastúpené. Iba 18% zhruba žien je zastúpených v politických postoch na európskej úrovni je to 36,2%, konkrétne v Európskom parlamente, to zastúpenie žien. Teda chcela by som dôrazniť, že je to rekord za posledných 29 rokov po páde komunistického režimu. Okrem toho prítomnosť žien v legislatívnej komore, takde v Rumsko, rumunskom senáte, to je len 11 Ja ako predsedníčka výboru pre rovnosť príležitostí v snemovni eh, poslancov som predložila pozmeňujúce návrhy, aby sa zaviedli kvóty vo volebnom zákone Rumunska. E, to nie je prvý pokus e, takéhoto návrhu stanoviť povinné kvóty e, minimálne 30-percentného zastúpenia žien na kandidátkach pri komunálnych voľbách, ale aj pri parlamentných voľbách. Takéto návrhy tu už boli v minulosti, a to viackrát dokonca v posledných rokoch, ale nezískali si tieto návrhy dostatočnú politickú podporu. Teraz e, máme tú čest, e, že predsedáme Rade Európskej únie a jeden z cieľov nášho predsedníctva a Európy je e, vytvoriť Európu rovnakých príležitostí. Doposiaľ boli prijaté rôzne opatrenia, je treba tiež pripomenúť v tejto súvislosti, že by sme mohli, dajme tomu, vynovať prvú európsku prokurátorku, pani Köveši, ktorá by sa ujala postu eh, na novovytvorenej Európskej prokuratúre. To by bol významný krok. Eh, taktiež je zložité pochopiť, že všetky eh, štúdie, analýzy, štatistiky o ženách v politike dokazujú, že o čo vyššie je percento žien v politike, o to viac je príjemný život v danej krajine. Na záver sa domnievame, že priorita kvót e, e, zastúpenie žen v politike je dôležitá. Dúfam, že do roku 2020, e, keď prebehnú najbližšie komunálne legislatívne voľby, že sa nám to podarí zakotviť v našom volebnom zákone. Už bolo by tomuto vypracované uznesenie Európskeho parlamentu nedávno, teda 15. januára bolo schválené. Chcela by som sa poďakovať. Myslím, že je najvyšší čas, aby sme presadili kvóty to sa netýka len prospechu žien a dievčat. Ženy totiž majú eh, moc zmeniť svet. Ďakujem. <clears throat> Mrs. Jurisniti. Now I'd like to give the floor to Mrs. Eh, Maria. Ďakujem pekne. A teraz pani Maria Clarity, Grécko. Ďakujem, pani predsedajúca. Samozrejme, zvýšenie e, zapojenia žien do rozhodovacieho procesu vo väčšine krajín Európy. To nie je len otázka e, rovnosti, a nie je to vyvážené, je to skutočne e, veľmi nevyvážené, dochádza k politickej marginalizácii dokonca. No a samozrejme s tým súvisia aj otázka právnej, legálnej rovnoprávnosti E, pretože tam je to stanovené ináč, takže je to v konflikte. Takže máme tu takéto rozdelenie medzi politickým zastúpením a politickým e, zapojením do rozhodovacieho procesu na vládnej úrovni. V, tej politick- v, to, v tom politickom zastúpení tam nejde len o vytváranie politickej agendy, ale vlastne sa formuje táto agenda na základe rodovej agendy. A toto je veľmi dôležité, pretože my e, tak e, zapájame rodový aspekt do verejných politík. Nejde tu len o ženy, nechceme len riešiť ženy, ale chceme, aby tam boli ženy, ktoré skutočne vedia pracovať e, v zmysle a v duchu e, rodovej spravodlivosti a rovnováhy. A preto skutočne súhlasím, že systém kvót je azda základným nástrojom, hoci nie jediným, na zvýšenie E, rovnakého zapojenia a potrebujeme ďalšie nástroje, potrebujeme zacielenejšiu legislatívu, opatrenia a stimuly. Ak by sme mali čas, mohla by som uvieť celý rad príkladov. Nechápem, prečo zabúdame na to, že ten pokrok e, závisí od primeraného zastúpenia a rovnováhy medzi e, pracovným a súkromným životom. A tu máme veľký problém. To znamená rozloženie času. To je veľký problém. Inými slovami, musíme zvýšiť počet štruktúr, ktoré sa e, podielajú na starostlivosti o deti a podobne. A súhlasím so všetkými tými návrhmi parlamentu. To znamená, pokiaľ ide o zvýšenie e, toho počtu na 40 e, v tých nasledujúcich voľbách, a e, po týchto nových voľbách budeme mať už zavedený systém kvót a samozrejme treba zvýšiť z jednej tretiny na 40 aj zastúpenie žien v parlamente. Doposiaľ to bolo len pre miestne orgány. Takže treba bojovať za zvýšenie zastúpenia žien a samozrejme na volebných zoznamoch už e, sme zaznamenali tento trend, e, inými slovami, trend e, k rodovej rovnosti. Ďakujem vám, ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. A teraz má slovo pani kardinál Majer z Dánska. Chcem požiadať rečníkov, aby sa obmedzili na dve minúty, lebo máme na túto diskusiu len vymedzenú dobu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za možnosť vyjadriť sa tu. Pokiaľ ide o Dánsko, veľa ľudí sa domnieva, že Dánsko je asi veľmi napred, pokiaľ ide o rodovú e, rovnosť, ale e, skutočnosť je taká, že to nie je to až tak úplne tak. Ja e, teda budem hovoriť o tom, ako to je v Dánsku. My máme v podstate len 10% e, vo vláde. E, sme teda, máme vlastne, e, máme pomerne sklz v porovnaní s našimi severnými susedmi. Máme veľké platové rozdiely, len jedna tretina miest v parlamente je obsadená ženami, takže máme zásadný problém, ale dánska vláda sa nechce uberať smerom takých nariadení, ako sú kvóty a podobne. Oni e, jednoducho e, sú toho názoru, že každý jednotlivec by sa mal rozhodovať sám za seba bez ohľadu na všetko ostatné. A v Dánsku tento koncept e, slobody skutočne je taký, že každý jednotlivec by sa mal rozhodnúť robiť to, čo chce. Ja sa domnievam, že by sme možno mali prehodnotiť tento koncept osobnej e, slobody, lebo ako žena nemôžete byť e, úplne slobodný, keď e, máte napríklad určité osobné alebo štruktúrálne prekážky, alebo keď ste napríklad jedinou a prvou premiérkou Dánska a riešite otázku, ako sa starať o deti, keď ste v tejto politickej funkcii. Takže potrebujeme mať slobodu, aby sme mali rovnaké príležitosti a na to treba prehodnotiť to, ako vnímame slobodu a aby sme sa oslobodili, musíme nakoniec zaviesť reguláciu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Major. Pani Elizabeth Grossman, Rakúsko. Ja, ja tu dnes smiem zastupovať eh, Rakúsky parlament, kde v európskom meradle máme celkom vysoký podiel žien a hlavne je to eh, vďaka tým záväzným kvótam, ale je treba si uvedomiť, že keď kandidujete, aby ste mohli byť kandidátom na poslanca alebo poslankyňu, tak musíte byť predvybratí musíte mať eh, určitú politickú prácu už eh, v minulosti napríklad na miestnej alebo regionálnej úrovni. Takže tieto opatrenia v oblasti rovnoprávnosti musia byť rozšírené aj na túto oblasť. No a ja poznám eh, porovnanie z rôznych politických alebo medzi rôznymi politickými úrovňami. Ja som bola na komunálnej úrovni, bola som na radnici, potom som odtiaľ prišla do politiky a tam je skutočne najkomplikovanejšia situácia žien, pretože sa tam poskypuje, postupuje dosť takým tradičným spôsobom. A väčšina žien tam pečie nejaké keksy alebo organizuje oslavy a Takže sa používajú takéto tradičné e, role, roli aj v rámci politiky. No a my ako sociálne demokratky túto chceme presadiť vzdelávacie opatrenia. Nie preto, že by ženy boli podvzdelané. Práve naopak, aby sme posilnili ich sebavedomie, aby si viacej verili, aby vedome konkurovali mužom. Ja ďakujem za dnešné veľmi inšpirujúce diskusie a všetkým parlamentom želám veľa šťastia, čo sa týka spravodlivej spoločnosti pre všetkých. Ďakujem. Pani Grossman. A teraz má slovo baronesa eh, Jennifer Anderson eh, z Spojeného kráľovstva. Mm, ďakujem. Thank you. Áno, môžete povedať, že som tu doma. Počuli sme tých 36 eh, v prípade škótskeho parlamentu, pokiaľ ide o zastúpenie žien. V dolnej eh, snemovni je 32 eh, to je nižšie. Ja som bola v parlamente 12 rokov, vzniklo to v roku 1999 a začalo to 30 žien a v určitej chvíli to bolo dokonca nad 50 bola som aj eh, ministerkou a bola som vo vláde, kde bolo vyše 50 eh, žien. No a dnes veľské, eh, parlament sa vrátil na 42 zastúpenia žien, ale tá otázka, ktorá je skutočne veľmi zaujímavá, je, ako to vysoko, vysoké percento žien sa podarilo dosiahnuť a ako sa to vlastne aj ďalej potom darilo. Jednak boli kvóty v tých prvých e, v e, dvoch hlavných stranách a tá tretia strana takisto mala veľmi jednoznačné pozitívne opatrenia. A bol, e, bol, bol, boli také zmiešané volebné, bol, boli zmiešané volebné zoznamy pre volebné obvody, to znamená proporcionálne volebné zastúpenie, to takisto pomohlo ale e, hlavne sa zmenil tón, e, to nastavenie a o to, ako sme hovorili o veciach a o čom sme hovorili. Ale sklamaním e, boli médiá. Všimli sme si od samého začiatku, že BBC chcelo sa venovať len tým rozporom a burlivým schôdzam. A tam samozrejme sa exponovali najmä muži. Takže to v podstate znížilo viditeľnosť žien. Ďakujem vám. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani Randerson. A teraz e, pani Alessandra Majorino z Talianska, prosím, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem e, všetkým. A ja by som chcela využiť túto príležitosť, aby e, som tu prítomných e, kolegov a zastupcov komisie informovala o súčasnej e, situácii ohľadom rodovej rovnosti v Taliansku. Súčasný parlament má jedno z najvyšších zastúpení žien v súčasnosti 34 a určite to nie je dosť, ale je to zlepšenie. A poprvý raz v histórii našej republiky je predsedničkou Senátu žena. Zároveň e, vytvárame prísnejšie zákony na boj proti násiliu proti e, ženám a e, zabíjaniu žien, ale prechádzame zložitou fázou. V Taliansku a pravdepodobne v celom svete tie ľudské práva, ktoré sme považovali už za e, ustálené, sú vystavené rôznym skúškam, napríklad e, pokiaľ ide o e, plánovanie rodičovstva, prístup k antikoncepcii a tak ďalej. To sa spochybňuje. A v poslednej dobe sa argumentuje, že na prirodzeným miestom pre ženu je dom, domov, domácnosť a že sa žena môže realizovať len ako matka, len v materstve a že na to bola stvorená, na to sa narodila. Toto sú vyjadrenia, ktoré sme považovali za súčasť minulosti. A ja preto vyzývam vás všetkých, kolegyňa a kolegovia, aby sme postupovali zjednotene na tejto dlhej ceste, ktorá nás ešte čaká, aby sme e, sa navzájom podporovali vo všetkých e, členských krajinách únie, tak aby sme bojovali proti týmto silám, ktoré by nás chceli vrhnúť späť a to tak, aby sme dosiahli skutočnú rovnosť a aby sa naša spoločnosť rozvíjala ešte lepšie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Mám ešte troch rečníkov na zozname. Ale máme málo času. Chcem ich teda požiadať, aby hovoril len minútu. Takže pani Eva Matiášová z Českej republiky máte slovo. Dobrý deň, dámy a páni. Ja len stručne takú poznámku dnešnom svete je veľa organizácií zameraných na rodovú politiku od tých najnižších až po tie najvyššie úrovne. Samozrejme, stretnutie, ako je to dnešné, je veľmi dôležité a no, to najmä preto, aby si ženy navzájom vymieniali skúsenosti a získavali seba vedomie a tieto sebe, sebavedomé ženy, aby potom vystupovali na rôznych podujatiach, kde je veľa mužov, pretože najmä muži musia pochopiť, že historická rola ženy v zázemí muža už je prekonaná a dnes e, sa rola muža a ženy v spoločnosti vyrovnáva a to, to začína už výchovou v rodine, v škole, pokračuje v biznise a v politike. Myslím si, že dnešní mladí ľudia vo vyspelejších krajinách už začínajú túto rovnoprávnosť chápať a dokonca aj aplikovať vo svojom živote. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne a ďakujem za disciplínu a teraz pani Germana Roša, Portugalsko. Dobrý deň všetkým. Um, treba jednoducho zmeniť mentalitu, aby sa e, ženy mohli uplatňovať na e, rôznych, v rôznych oblastiach. A e, samozrejme sú určite kľúčové miesta na zmenu týchto, tejto mentality a súvisí to s konkrétnou pozíciou žien, ktorú majú v treba e, kriticky reflektovať e, situáciu, pretože táto problematika sa netýka len žien, ale celej spoločnosti. V spoločnosti e, sa samozrejme zapojenie žien e, do politického e, života skutočne začalo rysovať až po 25. apríli e, roku 74. Predtým to bola domena mužov. To znamená, nastala možnosť, aby boli vol, volené do politických funkcií. To bol veľmi dôležitý krok v dosahovaní rovnoprávnosti žien. Samozrejme, rovnoprávnosť žien, rovnaký prístup, zastúpenie žien v politike a tak ďalej. To ešte všetko samozrejme nie je odrazené na, tej, na tom nízkom zastúpení žien v politických e, postoch a aj v pracovnom živote. Pochopiteľne e, sú mnohé ženy, e, ktorým sa podarilo dosiahnuť obdivohodné úspechy, ale treba samozrejme ešte stále zlepšiť rovnoprávne zastúpenie žien. Ďakujem. A teraz pani Romana Mirkovič z Chorvátska. Prosím, máte slovo. Ďakujem. Ja mám teda len e, málo času, no, takže nebudem hovoriť. Takže tak ďakujem všetkým za vyjadrenie. Teraz máme ešte čas na e, posledné poznámky našich e, reč, rečníkov, ktorí boli pozvaní, takže ak prosím budete schopní dodržať ten limit dve minúty, pani Bochňaš ako prvá. Máte slovo. Ja, mňa veľmi potešili všetky tie vyjadrenia, ktoré tu zazneli, to znamená zavádzanie kvót a pochopiteľne to nie je ten jediný nástroj, o ktorom treba uvažovať. Keď uvažujeme o tom, ako umožniť ženám zapojenie do politiky a do vysokých pozícií, ale opäť eh, som eh, úplne presvedčená, že toto je jediný spôsob, ako zrýchliť celý ten proces, ktorý je veľmi potrebný. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. pani Kelly. Áno, ďakujem opäť e, za všetky tieto vyjadrenia. Myslím, že veľa e, z nich si veľa zaujímavých tém z nich vyplýva, pokiaľ ide o rôzne, rôzne stratégie, napríklad budovanie kapacít, inštitucionálne reformy a samozrejme Ehm, mnohí sme tu hovorili o inštitúciách, ktoré sa vyvíjali po celé stáročia, že ich e, predtým ovládali muži. A chcem takisto nadviazať aj na to, čo tu zaznelo ohľadom potreby byť obozretný. Vy ste, Skutečne, vy ste poukázali na to, že to, čo sa podalo získať, sa môže opäť zvrátiť. Takže ten e, pokrok nie je automatický. To znamená, že treba skutočne e, sledovať loptu na ihrisku, tak povediac. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Angelika Minár Saldé. Ja sa pokúsim to zhrnúť e, stručne. V prvom rade by som chcela poďakovať za to, že môžem byť tu. Je to pre mňa podstou, e, že mám možnosť vysloviť sa teraz na záver tejto diskusie. Mám pocit, že e, skutočne asi tu rezonuje také, taký pocit netrpezlivosti. Asi sa na tom zhodneme a ja by som chcela pripomenúť jednu vec, na ktorú občas zabúdame, pochádzame e, vlastne my máme za sebou nejakých 3 až 5 tisíc rokov patriarchátu a niekoľko pár desať ročí, keď môžeme byť volené a pracovať v politike. Na to treba pamätať a myslím, že to pocitujeme aj teraz. E, my sme skutočne veľmi, som veľmi vďačná za tie dve vyjadrenia tu e, tej kolegyne z Talianska, pokiaľ ide o, o, o ten krok, e, o, o to, o, o, o, o ten tlak, ktorý sa vyvíja na nás, my to cítime všade, aj v Európskom parlamentu. To znamená, že nič nie je vytecané do kameňa, že musíme e, sa naďalej snažiť a postupovať odhodlanie dopredu na rôznych úrovniach Takže e, stručne a veľmi konkrétne to, čo tu zaznelo aj zo strany rakúskej kolegyne, aj kolegyne z Litvy, to je veľmi dôležité, keď hovoríte, že potrebujeme e, posilniť seba úctu žien, aby skutočne sa uchádzali, aby kandidovali na politické posty, ale potom treba e, zabezpečiť, aby sme neuviazli v úvodzovkách v takých tých menej dôležitých e, otázkach, pretože sa potom ocitneme na okraji a neberú nás vážne. Ja si myslím, že aj úplne povedané, aj výbor FAM je nelegislatívny výbor, to znamená, že my nemáme tú istú internú moc ako EKON napríklad, alebo INTA, alebo ITRE. Ja odporúčam ako politik všetkým kolegyniam, aby skutočne sa stali členmi niektorých tých tzv. tvrdších výborov, tých, čo zavážia viac a potom zároveň teda, aby boli členkami aj FAM, výboru FAM. Ja som členkou e, výboru ITRE pre výskum a energii a ja myslím, že mi to dáva skutočne väčšiu váhu v rámci mojej politickej skupiny, aby som mohla bojovať za otázky rodovej rovnosti, lebo e, kolegovia majú zo mňa väčší strach. No a druhá vec, e, o ktorej sa tu hovorilo. A to myslím, že by sme skutočne mali brať veľmi vážne. Aj e, v úvodnom slove e, pani Bochniar to zaznelo. A to je otázka aliancie spojenectva. My musíme vytvárať spojenectva. Nemusíme sa dohodnúť na všetkých politických otázkach vo všetkých oblastiach, ale môžeme sa dohodnúť možno, možno na tom, že by sme mali posilniť eh, tú agendu o otázky rovnosti a treba preto vytvárať aliancie a nemilte sa. Európska únia aj demokracia ako taká stavia na spolupráci a kompromisoch a opäť to je trend, ktorý vnímame e, tento, a teraz vnímame skôr trend polarizácie v tejto dobe. Ja som za kompromisy, ako politička som presvedčená, že svet by bolo veľa lepší, keby všetci robili to, čo chcem ja, ale e, určite aj moji kolegovia majú Um, dobré nápady a na to, aby sme dosiahli dobré výsledky, musíme spolupracovať, podobne ako povedala Agnieszka Irače. My sme spolupracovali naprieč e, stranickými líniami na otázkach, ktoré sú nám blízke a dosiahli sme dobré výsledky, takže nikdy na to nezabúdajme. Kvóty ja som liberál, mm, problém, to je, to je ťažké, ako liberálna feministka sa mi ťažko jednoducho mm, bojuje za e, kvóty. Nie je to riešenie samé o sebe, ale je to spôsob, ako sa dostať niekam ďalej. Ak nemáme percentá, stanovené percentá zastúpenia, tak eh, Bohu žiaľ, eh, kvóty sú spôsob, ako to môžeme dosiahnuť. Ak eh, je slovo a termín kvóta problém, môžeme to nazvať akokoľvek ináč, ale treba sa ale dôležité je, že to pomôže. Grecká kolegyňa a chcela by som vám poďakovať za vaše vystúpenie. Kreská kolegyňa povedala, že potrebujeme robustnú politickú agendu, čo sa týka rovnoprávnosti. Na to musíme pracovať. Je to v podstate taká strednodobá, dlhodobá stratégia. Dúfam, že Európsky parlament, ktorý bude zvolený 26. mája, bude považovať túto tému za niečo, čo, na čo budú silní politici tu v parlamente tlačiť. Ešte na záver chcem poďakovať dánskej kolegyni za slovo slobodu, toto, sloboda, toto je veľmi blízke môjmu politickému presvedčeniu. Chcela by som zdôrazniť, že demokracia nie je demokratická bez eh, rovnosti. Takže sloboda od diskriminácie alebo toxickej e, retoriky, toto je všetko. A e, želám vám šťastný Medzinárodný deň žien. E, Ďakujeme, Angelika, Angelika. Ďakujem našim váženým And now I'd like to, váženým hostom za ich prejavy. A teraz Irače Garcia Pérez, príde dopredu, už je pripravená, ako vidím, takže máte slovo, ospravedlím sa, že hovorím dnes ako žaba, lebo som včera večer zachrípla a nemôžem s tým nič robiť. Prosím, milí priatelia, posádzajte sa. Keďže nemáme veľa času, myslím si, že je veľmi dôležité začať s diskusiou a dať všetkým, ktorí chcú hovoriť, príležitosť, takže preto musíme teraz začať. Ja take eh, the floor in Spanish. Budem hovoriť po španielsky, možno niektorí budete potrebovať preklad. Dobrý deň všetkým. Našim hostkám. Začneme s panelom, ktorý je venovaný mladým ženám v politike. Na tento panel tu máme dve rečničky, ktorým chcem poďakovať za ich prítomnosť. Je tu moja kolegyňa Ineš, bývalá europoslankyňa. Som veľmi rada, že opäť môžeme tu spoločne byť a diskutovať. A taktiež chcem vám všetkým poďakovať za vašu prítomnosť. Tvoríme 52 Európy, my ženy a my a bez nás za našim chrbtom sa nemôžu budovať naše krajiny, ani európsky projekt, ani naše mestá. A preto účasť žien v politike je zásadná. A ja poved len dve veci a hneď odozdám slovo kolegyňam. Ale chcem využiť túto príležitosť a povedať dve také malé poznámky. Poprvé, Európa je projektom hodnot. A medzi týmito hodnotami nájdeme aj e, rovnosť mužov a žien. Takže všetci tí, ktorí sa zúčastňujeme na európskom projekte a veríme v neho, máme povinnosť e, realizovať tieto hodnoty rovnoprávnosti. Nie je náhoda, že spolu rozhodujeme, nie je náhoda, že sú vlády, ktorých nie je ani jedna žena. Nie je náhoda, že indexy pre ženy v parlamentoch sú nižšie než v prípade mužov. Toto nie je náhoda. Je to Európa, ktorá má nerovnú štruktúru. A my musíme sa angažovať, musíme pracovať. Muži a ženy máme tento spoločný projekt rovnoprávnosti. Je to os našej politickej práce. A aby sa nám podalo realitu zmeniť, tak kvóty boli zásadným nástrojom, ktoré zaručili, že mnohé z nás tu teraz môžu byť. Bez týchto kvót by sa nám nepodarilo zaručiť zastúpenie žien pri rozhodovaní v e, politickej sfére, pretože vďaka feministkám, vďaka žien, ženám v politike, ktoré pracovali v rámci predchádzajúcich generácií, my sme teraz tu. A ja by som chcela využiť tento priestor, aby som poďakovala srdečne ženám, feministkám, ktoré vybudovali rovnejšiu spoločnosť a ktoré nám všetkým dali príležitosť tu dnes sedieť a hlásiť sa o svoje práva. My nemôžeme dovoliť, aby naše céry mali menej práv než naše matky. Takže ďakujem, ďakujem a vám za vašu prítomnosť a dúfam, že zajtra 8. marca ulice celej Európy sa ozvú jedným hlasom, ktorý nás e, zjednotí. Musíme kričať o rovnoprávnosť, aby sme mohli budovať Európu, ktorú chceme. A teraz už odozdám slovo našej kolegyni a priateľke Ineš Zuber, ktorá je členkou demokratického hnutia mm. žien v Portugalsku. Ako som už povedala, bola našou dôležitou kolegyňou vo výbore pre práva žien a pre mňa je skutočne obrovským potešením teraz udeliť slovo v tejto diskusii. Ďakujem. Ďakujem, budem hovoriť po portugalsky. Ďakujem, Iráte, chcem poďakovať za pozvanie od e, výboru FEM. Ja tu chcem hovoriť o niečom, e, čo vychádza z hlbokého presvedčenia, že problémy so zapojením e, žien e, súvisia čoraz viac s podmienkami života a práce, najmä v prípade mladých žien. Zapojenie žien súvisí s ekonomickými, sociálnymi a kultúrnymi aspektmi a sú veľmi úzko prepojené aj s materiálnym postavením. Sú to ťažkosti, ktoré samozrejme eh, závažia eh, eh, v prvom rade medzi ženami a medzi ženami s nižšími príjmami. Nemôžeme teda diskutovať o zapojení žien bez toho, aby sme sa zaoberali tými sociálnymi, sociálnymi zdrojmi tohto malého zapojenia a materiálnymi obmedzeniami. Jednoducho sú viac vzdialené možnosti zapojiť sa e, do politického a spoločenského života, najmä vzhľadom na sociálne ekonomické e, faktory a takisto e, kultúrne postoje a diskrimináciu. Máme príklady konkrétnych príkladov, ktoré bránia ženám zapojiť sa do politiky a to Mm, teda mm, znamená nielen nejaké sporadické zapojenie a tak ďalej. To je v podstate najmä, eh, to, to sú najmä tie problémy, ktoré súvisia s zapojením do pracovného života v súvislosti s materstvom a podobne. To takisto podmienuje zapojenie do sociálneho a politického života zvyšovanie eh, vykoristovania žien v práci a eh, neistého pracovného eh, postavenia v rámci dočasných alebo čiastočných pracovných úväzkov a tak ďalej. To je jeden z problémov. Sice sa tie údaje v posledných rokoch lepšie, ale v roku 2013 dve 21,3 žien nemalo dobu na, e, zmluvu na dobu e, neurčitých. E, to sa týka 80 žien pod 25 rokov. A no, takisto treba povedať, že ženy sú takisto práve najviac vystavené týmto podmienkam v pracovných e, zmluvách na, dobu, e, na čiastočnú dobu alebo na dobu určitú. 75%, napríklad 75% e, žien pracuje na zmeny v sobotu aj v nedelu. No a toto všetko znamená nedostatočné zastúpenie žien, pretože v Európskej únii je stále pomerne vysoký rozdiel v platovom ohodnotení e, žien. Napríklad národný, e, minimálny plat je 600 e, eur v Portugalsku. To znamená, že je veľmi ťažké pokryť mesačné náklady z takého platu. A to môže v podstate byť toľko, čo zaplatíte za nájomné. A to znamená, e, že e, ženy potom e, napríklad musia riešiť to, či budú ďalej ešte pracovať napríklad na nočné zmeny a ako sa budú starať o svoje deti, ktoré sú maloleté a podobne. Takže ide o to, že, treba, že toto všetko znemožňuje zapojenie žien do politického sociálneho života. Hovorí sa, že by to tak malo byť, ale Mm, v podstate v prvom rade treba zabezpečiť väčšiu pracovnú, pracovnú flexibilitu. Zároveň treba e, lepšie chrániť matky počas materskej dovolenky, treba predlžiť materskú dovolenku a e, samozrejme e, treba e, toto realizovať, aby tým neboli e, postihnuté e, rodiny, napríklad aj také rodiny, kde sa napríklad aj otec rozhodne pre rodičovskú dovolenku, ale to samozrejme má potom vplyv na platový príjem. Takže tieto záruky môžu byť spôsobom, ako vytvoriť e, podmienky pre ženy, aby sa viac zapájali do sociálneho a politického života. Jednoducho nemožno dopustiť ani diskrimináciu žien e, v pracovnom živote vzhľadom na e, materstvo a nemožno dovoliť, aby to poškodilo ich kariéru. No a po tretie, prístup k sociálnej podpore podľa výsledkov prieskumu tohto parlamentu v roku 2014 až 2015 zapojenie žien do e, práce e, je e, podmienené poskytovaním sociálnej podpory. Bohužiaľ, v poslednej dobe sa toto presúva opäť na plecia rodín. Ženy sa musia uspokojiť s čiastočným pracovným úväzkom alebo s tým, že sa znižia ich rodinné príjmy. Ehm, mnoho 31 e, žien e, vo veku do 31 rokov práve nie sú pracovne aktívne e, práve v dôsledku materstva. 600 eur, ako som povedala, to je nedostatočné na to, aby si napríklad mohli dovoliť zaplatiť 300 eur za jasle a mohli sa venovať práci. Ženy nemajú prístup k ďalšej pomoci a tým pádom v podstate e, prestať pracovať je jednou z e, jediných e, možností a k tomu veľmi prispieva práve nízka plato, nízke platovné hodnotenie žien. Takže my sa takisto samozrejme Nemôžeme pozerať len na volebné e, zoznamy a e, firmy a podobne. E, kvóty majú za cieľ nastoliť rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami, ale aj napriek tomu obrovská väčšina, najmä z nižších sociálnych vrstiev, stále nebude zastúpená v mocenských orgánoch. Takže treba, aby skutočne sa zvýšilo zapojenie žien v týchto orgánoch. Treba e, jednoducho e, postupovať tak, e, aby nemali prevahu len ideologické a politické aspekty. A chceme, aby tie problémy žien nezostávali neriešené Chceme, aby všetky ženy bez ohľadu na svoj sociálny pôvod eh, boli bez diskriminácie zapojené do politického, sociálneho a kultúrneho života. Eh, a práve od zajtra 8. marca si budeme eh, pripomínať boj žien za túto rovno právnosť. Je to tradícia, ktorú vlastne spustila nemecká revolučná kráľa Klára Zetkin. Ide o to, aby sme e, skutočne e, z tohto urobili e, akúsi celonárodnú manifestáciu, kde budú zastúpené všetky ženy, ktoré každodenne bojujú za svoju pozíciu. Ďakujem. Muchas gracias, Inés. Y pasamos directamente a, a nuestra... Ďakujem pekne, Inés. Prejdeme rovno ku Karime Zahy, ktorá je druhou našou rečničkou. Je tu za Equal Brussels, je to regionálna služba regionu mesta Brusel. A pani Zahy taktiež bude hovoriť o zásadných veciach pre našu prácu. Ďakujem, Irače. Budem hovoriť po anglicky. Ďakujem za pozvanie. Chcem povedať, že tu nezastupujem ehm, regionálne verejné služby hlavného mesta Brusel, kde som bola zodpovedná za kampane. Spustili sme kampaň za e, boj proti sexuálnemu násiliu. Dúfam, že nie ste sklamaní. že nie som až taká mladá. Budem hovoriť v mene mladých žien. Nie som jedno z nich. A chcem hovoriť o takom pragmatickom príklade, o veci, o ktorej sa hovorilo v minulom paneli, úloho žien v politike, ako podporiť túto úlohu. Samozrejme potrebujeme čísla, ktoré by podporili rodovú paritu v politike, taktiež potrebujeme kvalitnejší vstup. O tomto budem hovoriť. Taktiež pani Meryl Kelly, pani Baron Kenny, hovorila o dôležitých veciach, o možnosti mentorovania, možno, že problém podzastúpenia žien je v ženách samostných, ale ja budem hovoriť o príklade, ktorý sa týka Európskeho mentorského programu pre mladé ženy z migrantského a etnického eh, rodinného kontextu. Na mm, v rokoch 2013 a 2014 som pracovala pre Európsku ženskú lobby a mala som tú čest, že som mohla vytvoriť a koordinovať prvú európsku mentorskú sieť pre ženy, ktorá bola spustená v apríle 2013 v Európskom parlamente v Bruseli. Ten projekt bol zasadený do kontextu e, kampane 50-50. Nechcem to miešať za súčasnou kampaňou Európskej ženskej lobby. A tá prvá kampaň chcela zastúpiť, zlepšiť zastúpenie žien v európskych inštitúciách a venovala sa otázka súvisiacich s rovnoprávnosťou žien a so ženskými právami, tak aby sa dostali vysoko na európsku agendu. Chcem podať, že tieto iniciatívy sú prvé svojho druhu v európskom kontexte, na európskej úrovni. Chcem podať prečo. V podstate na začiatku to bolo 11 žien poslanky Európskeho parlamentu, ktoré boli mentorky a potom tam boli ženy, ktoré sa zaujímali o kandidatúru do Európskeho parlamentu v roku 2014. No a tieto mentorované ženy mali byť týmto lepšie pripravené na voľby, na kampaň. Napríklad tam bola pani Monika Kleva Kysut e, zo Slovenska, so socialistov, taktiež Ulrika Lunaček za Zelených z Rakúska. Program bol štrukturovaný tak, aby posilnil zručnosť, sebavedomia, taktiež sociálnu sieť týchto mladých žien, ktoré boli potenciálnymi europoslankyňami. Najprv mentorky sa podelili o svoje skúsenosti, boli tam taktiež blogy, konferencie, ktoré boli vtedy organizované. Napríklad aj v tejto miestnosti sa zorganizovala jedna udalosť pod názvom Môj europoslanec je úplne ako ja tak aby ste si našli niekoho, s kým sa môžete stotožniť. Tak bola tam Linda Sanchez, americká kongresmenka, ktorá povedala, že pravdepodobnosť že je pravdepodobné, že pokiaľ pri rozhodov- e, stole, za ktorým sa e, rozhoduje, nebudú ženy, tak pravdepodobne tam budú len muži. pardon, že tam budú ženy na jedálnom lístku. A toto je presne to, čo chýba ženám, ktoré sú aktívne v politike. Program sa skladal z dvoch častí, líderstvo a schopnosti. Mal prehlbiť zručnosti, čo sa týka líderstva a európskych záležitostí a ženy tam mali nadobudnú zručnosti ohľadu napríklad boja proti populizmu, aby lepšie pochopili komunikačné stratégie, ktoré využívajú populistické strany, tak aby sa naučili riadne komunikovať s voličmi. No a dnes, kedy, viac než kedykoľvek predtým, vidíme, že je tu hnutie proti rodu a tá, to by si vyžadovalo rovnaký prístup. Taktiež mentorované ženy dostali praktické skúsenosti s fungovaním Európskeho parlamentu, napríklad plenárky Štrasburgu, politické schôdze, schôdze výborov v tomto parlamente. No a vtedy prebehla aj veľmi úderná konferencia, na ktorej sa stretli stovky žien z parlamentu z celého sveta. No a keď ste prechádzali miestnosťou vtedy, tak ste mali pocit, že ženy skutočne patria do politiky. A je dôležité, aby takéto akcie sa organizovali. Často hovoríme tu o vzoroch, ale ženy musia byť obklopené inými ženami, ktoré už sú vo vyšších politických funkciách, aby ich sa od nich mohli inšpirovať. Takže tento politický mentorský program Ehm, bol unikátny, pretože tam bola európska pridaná hodnota, financovala ho Európska komisia, skutočne je peniaz do nich poplatníkov dobre vynaložené. aj prečo. Bolo dôležité vytvoriť e, povedomie o európskej identite, vytvoriť základy, z ktorých sa dá vychádzať, potom tie mentorované ženy vytvorili individuálne kapacity. Boli to v podstate občianky, ktoré začali niečo tvoriť a potom mohli inšpirovať v ostatných. Ďalej, Sančelásia napríklad bola nedávno zvolená ako prvá e, karib, karibská e, primátorka e, v Lond- jednej londýnskej štvrti a do parlamentu sa nedostal, lebo bola nízko na volebnom zozname. Ďalej, tam bola holandská kandidátka, ktorá teraz zastupuje stranu Links v parlamente v Holandsku. Taktiež e, kandidovala v minulých európskych voľbách. Uh, what it created, I think that program... Myslím, že tento program tiež prispel k tomu, že e, sa zvyšilo povedomie o otázkach e, rovnoprávneho zastúpenia a tiež, že je dôležité pamätať na mladé ženy, e, na mladé ženy taktiež z tmavšou farbou pleti, a taktiež z etnických menšín tu v Európskom parlamente. Je dôležité, aby Európsky parlament zohľadnil rozmanitosť všetkých národov Európy z hľadiska presadenia rodového rovnoprávneho zastúpenia, parity a taktiež vekového rovnoprávneho zastúpenia a tiež etnický pôvod, aby bol rovnako zastúpený, ako spomenula Ines. Jedna otázka, ktorá sa týka rozmanitosti, sa týka aj sociálneho pôvodu. Musíme teda presadiť zastúpenie žien z rôznych sociálnych vrstiev, spoločenských vrstiev, z rôznych situácií života. Pričasto sme svedkami kumulácií mandátu, taktiež rodinkárstva, čo znižuje možnosti účasti žien. Politická účasť totiž e, to nie je e, genetická chyba ani vrodené ochorenie, je to skôr ako nákazlivé ochorenie. Hovorili sme o kvótach, ale aj iné pozitívne opatrenia, ako napríklad e, táto európska monitorovacia sieť sú prínosné aj v Európskom parlamente a na národnej úrovni je tam jasné prepojenie, je treba, aby najskôr sa to udialo na úrovni členských štátov. A tiež eh, tieto pozitívne opatrenia sú dôležité spolu s inými podobnými sprievodnými opatreniami, aby sa prijali proaktívne kroky na eh, určenie, ktoré ženy by mohli kandidovať eh, ako ďalšie do parlamentu. Chcela by som priblížiť veľký model pre političky a síce bývalú komisárku, aktuálnu predsedničku Svetovej banky, e, pani Kristalinu Georgievu. Tá bola súčasťou dokumentu, ktorý ešte k na YouTube a tá sa vyjadrila zhruba nasledovne. Budovanie seba dôvery je rovnako dôležité ako ostatné prvky presadzovania práv žien, emancipácie žien. Za každým, keď je uvoľnený post na vysokej pozícii, keď je voľné pracovné miesto, ona vždy má pochybnosti, či to zvládne, či by sa mohla uchádzať. A ak si ona neverí, tak si predstavte, ako my ostatní sa cítime. A tiež sa vyjadrila, žiadna inštitúcia, žiadna krajina, žiadna komunita nedokáže uspieť bez toho, aby využila plne potenciál svo, eh, svojich ľudí, teda mužov aj žien. Ďakujem. Muchas gracias a nuestras dos ponentes. Ďakujeme rečničkám. A teraz príde diskusné kolo. O slovo už požiadali hostia, rovnako ako v prípade predchádzajúceho panelu. Viete, že je to len pár minút na každý prejav, tak aby všetci, ktorí sa chcú vyjadriť, dostali príležitosť a potom, aby rečničky ešte mohli odpovedať, aby sme mohli na čas skončiť na úvod. Buď hovoriť pani Romana Jerkovič, z e, Chorvátska. Es posible que yo haya pronunciado fatal. Možno som to úplne skomolila. Takže kolegyňa nevie, že som jej dala slovo. Ospravedlňujem sa, lebo možno moja výslovnosť... No, kolegyňa tu nie je. Dobre, takže na ďalšie, ďalší prejav. Pani Kristýna Juriznity z Rumunska. Sí, gracias. Ďakujem pekne. Ja budem hovoriť po francúzsky. Donc je vais parler en français euh, parce que je suis pour l'égalité des chances au niveau culturel et au niveau ja som za rovnaké príležitosti aj z hľadiska jazykového vyjadrovania, aj kultúrne. Tentokrát by som sa vyjadrila ako učiteľka. Ja som profesorka francúzštiny Mohla by som eh, odpovedať eh, pani Ines, áno. Je to pravda, ak nemáme dostatok času, ak máme deti, ťažkosti na pracovisku, tak eh, sa dosť ťažko môžeme začať angažovať v politike. Nemáme dosť času na to, aby sme sa stali političkou, aby sme sa mohli naozaj angažovať v politickom živote, venovať tomu energiu naplno, ujať sa zodpovednosti, je to veľmi ťažké aj ja som žena, som samos, samoživiteľka, matka, teda poznám tieto problémy. Teraz už dva po roka sa môžem politicky angažovať, pretože môj syn e, je už plnoletý a zamestnal sa. Naozaj teda poznám z vlastnej skúsenosti, že pre ženy je veľmi ťažké e, angažovať sa v politike, pretože majú iné záväzky, musia sa starať o domácnosť, musia nakupovať, musia vychovávať deti. Teda vzdelávanie výchova to je prvá úloha žien, ktorá sa ich týka. Teda ja ako učiteľka môžem z istotou potvrdiť, že tieto pozitívne opatrenia, ktoré sme tu dnes spomenuli, sa nepodarí presadiť bez vzdelávania a výchovy Všetko to smerovanie, ktoré sme popísali, to všetko úzko súvisí s výchovou a vzdelávaním. Žiaľ, Rumunsko nemá kvalitné programy rovnaké príležitosti v tomto smere, taktiež e, učebné osnovy v školách sú príliš stereotypné, taktiež sexistické a zraniteľné skupiny tam úplne chýbajú e, taktiež e, sociálne práva tam úplne chýbajú, reprodukčné práva tiež sa nespomínajú v 90% škôl. Ja sa teda zameriavam na to ako poslankyňa, venujem sa práve aspektom vzdelávania, taktiež sexualite, teda sexuálnej výchove v rámci školstva. Taktiež som zorganizovala konferencie, semináre, verejné konzultácie na túto tému a tiež isté, že aj legislatívne iniciatívy v politickej oblasti na úrovni nášho parlamentu. Aj keď nedávno sme odhlasovali presadzovanie pravidel z istambulského dohovoru, je treba povedať, že sa to zrelativizovalo v roku 2000, pardon, zratifikovalo sa to v roku 2016 a pritom v oblasti vzdelávania sa to zatiaľ neprijavilo v um, učebných osnovách a ešte je naozaj veľa čo doháňať, aby sa práve to, čo sa odsúhlasilo, ratifikovalo, prijavilo aj konkrétne v praxi. V každom prípade e, ženy sú schopné pracovať, e, ak sa do toho vložia. Ďakujeme pekne. Teraz pani Mariela Ariston z Cypru. Ďakujem. Existujú rôzne prekážky, ktorým sú ženy vystavené snahe začať sa politicky angažovať. Niektoré z týchto prekážok sú neprekonateľné bez ohľadu na pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť. E, Cyperčanky sú obmedzené rôznymi problémami, ktoré im bránia vstúpiť do politiky aktívne. Do veľkej miery to súvisí s tradičným postavením žien v spoločnosti, teda ich úlohou je rodiť deti, venovať sa starostlivosti o domácnosť. To je e, veľmi vážna prekážka. A tiež chýbajú potrebné štruktúry v krajine, eh, čo sa týka eh, starostlivosti o deti, tak aby ženy mali čas eh, venovať sa politike. To je naozaj vážny problém. Teda ešte raz prekonávanie týchto tradičných foriem marginalizácie žien, to je hlavnou úlohou na našich pleciach. To je jediný spôsob, ako zaručiť vstup žien do politiky. Ak teraz sa príjmú opatrenia, tak aby sa mohla e, zmeniť úloha žien, e, to tradičné krátkozraké vnímanie e, postavenie že spoločnosti sa musí zmeniť, alebo musíme nejako skombinovať tradičné aspekty a nové moderné aspekty, teda aspekty rodovej rovnosti napríklad. Domnievame sa, že toto je jediný spôsob, ako to dosiahnuť? Nepochybne e, školstvo, vzdelávanie v tomto smere e, zohráva významnú úlohu, presadzovanie úlohy žien, emancipácia žien, zapojenie žien do širšej siete spoločenského života mimo domácnosti. Teda inštitúcie musia zohrávať v tomto smere o mnoho významnejšiu úlohu z hľadiska školstva, tak aby ženy mali možnosť angažovať sa aktívne v politike. Naozaj mám pocit, že by sa to nemalo zastaviť len angažovaním sa žien politicky na miestnej lokálnej úrovni. Musíme sa orientovať na tie najvyššie úrovne v politike. U nás na Cypre to vyzerá takto. Prijali sa rôzne opatrenia a naozaj si myslím, že naša spoločnosť, cyperská spoločnosť je vyzrela. Už sme pripravení na to, aby sme zaoberali novým smerom, aby sa zmenila orientácia, smerovanie našej krajiny. Naozaj mám pocit, že je teraz správny čas na prijatie týchto významných krokov, aby sme vytvorili predpoklady preto, že ženy budú zohrávať významnú úlohu v politickom rozhodovaní krajiny a tiež, aby ženy sa dostali na tie najvyššie posty vo vláde. Mám však pocit, že na to, aby sa to podarilo, musíme e, skombinovať naše úsilie nielen na, na Cypre, ale aj na medzinárodnej úrovni. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz dostane slovo poslankyňa Európskeho parlamentu pani Kuneba. Ďakujem. Najskôr by som vám rada všetkým zaželala všetko dobré k Medzinárodnému dňu žien. Chcem tiež vyzvihnúť všetkých tých, ktorí bojujú za zrovnoprávnenie žien, ale aj rôznych iných skupín, ktoré nie sú zrovnoprávnené. Prečo sa tieto téme dnes venujeme? Rôzne práva žien sa dennodenne porušujú a podľa mňa to je vážny problém. Mladé ženy najmä bojujú v snahe prekonať vážne prekážky, ktoré sú vystavené. Sú to prekážky, ktoré pretrvávajú už celé roky, napriek tomu, že sa proti nim bojuje, aby sa prekonali. Hovoríme tu o výške dôchodkov, miest, Nezabúdajme tiež na násilie na ženách. Potrebujeme také opatrenia, ktoré poskytnú konkrétne riešenia týmto vážnym problémom. Hovoríme tu o mladých ženách v politike, nielen preto, že sa blížia voľby do Európskeho parlamentu a musíme znižiť nerovnosti, ktoré pretrvávajú, čo sa týka zastúpenia žien, čo sa týka účasti žien na politickom živote v Európskom parlamente je treba presadzovať feministické politické iniciatívy na zoznam priorít, pretože práva mladých žien najmä žiaľ sa porušujú a to veľmi vážnym spôsobom a súvisí to s rôznymi systémovými zlyhaniami, ktoré sú rozšírené Ženy toho môžu ponúknuť veľmi veľa. Ale nedozvieme sa, čo presne alternatívne nám môžu ženy ponúknuť, e, tieto mladé ženy, ak nebudú mať priestor vôbec stať sa súčasťou politického života. Od kedy e, výbor FAM vznikol, otázky rodovej rovnosti sa prejednávajú od roku 99, teda už uplynulo 10 rokov od vzniku výboru FAM, ale žiaľ, e, zatiaľ sa toho nepodarilo dosť veľa dosiahnuť. Zdá sa, že sa pohybujeme korytnačou rýchlosťou. Musíme e, urýchliť naše úsilie, aby sme ženy zapojili do politického života, aby ženy naozaj zohrávali významnú úlohu v politike tu v Európskom parlamente, tu v štruktúrach Európskej únie na rôznych e, e, postoch tu v Európskej únii tiež ženy musia mať možnosť e, byť zastúpené na najvyšších úrovniach. Na to je potrebná legislatíva, ktorá bude presadzovať rodovú rovnosť. A to skutočnú rodovú rovnosť. Neviem, či sa nám to podarí dosiahnuť, ale na základe nedávno prijaté smernice, ktorá určuje pravidla mm, skombinovania pracovného a súkromného života. Sú na to vytvorené predpoklady. Dúfam, že aj vzhľadom na výsledky posledného trialógu je naozaj nevyhnutné naďalej pokračovať v tomto boji, pretože to nevyzerá veľmi slubne. Rodová rovnosť eh, sa nepodarí ju presadiť eh, zázrakom zo dne na deň. Vyžaduje si to spoločné úsilie je veľmi ťažké bojovať proti stereotypom, ktoré tu pretrvávajú už e, vlastne od nepamätí. Musíme teda intenzívne spolupracovať e, v tomto boji, aby sme prekonali prekážky patriarchárnej spoločnosti. Tieto prekážky tu existujú už e, od nepamäti, teda boj proti stereotypom, prekonávanie týchto rodových stereotypov. Nemyslíte si, že nastala vhodná chvíľa? Ak áno, tak Nepochybne budete súhlasiť so slovami Rozy Luxemburg. Sloboda žien znamená spoločenskú slobodu. Ak sa vám to nepáči, ale ak sa vám, alebo ak sa vám nepáči povedať, že ste feministky, to nevadí. Nemusíte sa nazvať feministkami, ale musíte predsa len bojovať za rovnosť spoločnosti a to znamená rovnosť pre všetkých, pre mužov aj pre ženy. Ďakujeme pekne, pani Kuneba. A teraz, pani. Maria Telerety z Grécka, nech sa páči. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα συμφωνήσω και εγώ με την εισηγήτρια από την Πορτογαλία και θέλω με τη σειρά μου ja rýthmisi na agora εργασία. Ja by som chcela pozdraviť zastupkyňu Portugalska. Súhlasím, že deregulácia na trhu práce a taktiež neisté formy zamestnania, to sú veľmi vážne problémy a tie sú úzko spojené s úspornými opatreniami a s krízou. A to spôsobuje e, čoraz väčšie prekážky pre ženy, teda dennodenný boj žien o prežitie, o e, zachovanie e, týchto žien a ich podmienok. A aby sme vytvorili potrebnú stabilitu na pracovnom trhu, myslím, že to sú otázky, ktoré sú veľmi závažné a sú to veľké prekážky pre ženy. A keď e, pridáme úzkosť a strach a e, obrovskú záťaž, ktorú ženu majú, keď e, sa musia starať o všetko ešte aj v domácnosti, tak potom dobre chápeme, čo všetko podmienuje zapojenie žien do politiky. Treba príjmať opatrenia a politiky na regulovanie pracovného trhu, zlepšiť pracovné podmienky a samozrejme podporovať rovnaké platové ohodnotenie pre ženy. Toto nás veľmi ťaží, je to pre nás dôležité a samozrejme aj distribúcia, rozloženie, rozdelenie domácich zodpovedností v domácnosti medzi mužami a ženami. To je ďalšia závažná otázka. Poskytovať vytvárať všetky podmienky na to, aby sa do starostlivosti o domácnosť a deti zapárali rovnako ženy a deti. Ja už som predtým povedala, že sa musíme zameriavať na cielené politiky a na juhu Európy už po istú dobu e, a po dlhú dobu zohrávala rola, e, rodina rolu, ktorú však štát zanedbávala. Z toho plynú mnohé problémy. Sociálne služby sú veľmi dôležité. Treba ich posilniť, aby e, rodiny e, nenahrádzali sociálny štát, ktorý by mal vytvárať štát ako taký. Rodová rovnosť eh, samozrejme zahrňa otázku mladých žien. Tam treba prijať inštitucionálne zacielené opatrenia, zvýšiť, eh, zlepšiť vnímanie spoločnosti všetkých problémov, s ktorými sa ženy boria. Toto všetko treba urobiť, aby sa prekonali stereotypy. Tie eh, postupy, o ktorých hovorím, majú pomáhať pri pri odstraňovaní stereotypov a tradičných postojov, najmä na juhu Európy. Potrebujeme ďalšie iniciatívy v tomto smere, dôležité iniciatívy a samozrejme médiá môžu zohrávať dôležitú rolu, rovnako ako aj vzdelávacie inštitúcie, ale médiá majú svoju rolu, aby aby vysielali na verejnosť eh, posolstvo v tomto smere. Ďakujem. Ďakujem pani Elrity a pani Loren Clifford, Sírska má slovo teraz. Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rada, že môžem byť tu eh, na tomto vynikajúcom podujatí. Ďakujem, že ste prijali môj príspevok. Veľ, s veľkým záujmom som si vypočula diskusiu o eh, rodovej rovnosti a zapojení žien. Myslím, že ženy samozrejme e, potrebujú rovnaké príjmy a finančné podmienky, aby sa mohli e, lepšie zapájať. V roku 2016 boli všeobecné vo- parlamentné voľby a my sme si mohli poprýkrát vyskúšať našu e, legislatívu na zabezpečenie rodovej rovnosti. Podarilo sa získať viac žien do parlamentu. Je na politických stranách, aby e, dostali viac žien do popredia, ale aby im zabezpečili dostatočné príjmy na vedenie kampaní, ktoré by, e, by mohli zvíťaziť. Toto je dôležité a aj e, sieť mentorov a podporovateľov je veľmi dôležitá, pretože niekedy sa pozriete okolo seba, vidíte, že vlastne nemáte, o koho by ste sa opreli, s ktorým by ste sa spojili. Ja som bola zvolená Petroma rokmi do parlamentu, pre mňa to bolo veľmi dôležité, aby som sa mohla spoliehať na ženy okolo seba a Samozrejme, treba, aby e, tieto siete pomáhali ženám, ktoré sa dostávajú v tej hierarchii vyššie a treba e, venovať čas aj mladším kolegyňam v strane. Spolustraničkám e, chcem stručne hovoriť o prostredí, v ktorom ženy e, fungujú v politike. Veľmi s veľkým záujmom som si vypočula informáciu o tej kampanii o ktorých ste hovorili, je veľmi dôležité, aby sme ako političky e, presvedčili ľudí, že nie sme e, výnimkou, že jednoducho dokonale zapadáme do toho prostredia, pretože často sú ženy kladené na piedestal, pokiaľ sa dostanú e, v politike vyššie a to potom bráni mladším ženám, menej skúseným, uchádzať sa o kariéru, pretože sa nepovažujú dostatočne pripravené. Treba jednoducho aby ostatní vedeli, že aj my sme čelili rôznym výzvam a pracovným aj osobným výzvam. To prostredie niekedy nie je naklonené ženám, ale niekedy sa to možno trocha preháňa. Ja som predtým bola právničkou a to je takisto prostredie, ktoré nie je príliš naklonené e, ženám a je to kariéra, ktorá nie je ani moc výhodná pre rodinný život. E, takže ide tu o to rozloženie, tú rovnováhu e, zodpovednosti a, a podpory, ktorej sa nám dostáva od spoločnosti. Ja som bola pre, vlastne počas volieb poprvý raz tehotná, vtedy som prehrala a mnoho ľudí mi hovorilo, že som nebola zvolená, lebo by som sa nevedela potom starať rovnako o dieťa, ako aj o politiku. Tak ja som sa nedala odradiť a kandidovala som znova, bola som zvolená, ale treba sa snažiť odkloniť od e, tohto zavedeného obranu, e, obrazu, že toto všetko treba e, zmeniť. Myslím, že to niekedy je skutočne trocha preháňané. Mm, to, keď sa jednoducho ženy vykresľujú ako takto oslabené, toto treba e, zmeniť, lebo to môže byť kontraproduktívne. Ďakujem. A teraz pani Tavareš, e, Portugalsko. Veľmi pekne ďakujem. Budem hovoriť po portugalsky. Mladé ženy v politike to majú ťažké. Nuž, to sa stále tvrdí E, byť žena a matka, že toto je ešte e, ťažšie, ale nie je to nemožné, ako sme počuli. Hoci sú určité problémy, ja keď som začala pracovať ako e, poslankyňa, bola som tri mesiace tehotná s druhým dieťaťom, mala som ďalšieho, ďalšie dieťa vo veku troch rokov a mnoho ľudí mi hovorilo, aha, ty teraz budeš poslankyňa, ideš do Lisabonu, to znamená mimo domova, bolo to tak trochu odsudzujúce zo strany ostatných e, ľudí. A toto e, síce nezabráni v tej kariére, ale komplikuje nám to politickú kariéru. A my ale samozrejme musíme veriť, že sa nám podarí svet zlepšiť a že sa veci podarí zmeniť. Ako povedal Michel Bachele, keď žena vstúpi do politiky, e, zmení to ženu, ale keď veľa žien vstúpi do politiky, zmení sa politika. Myslím, že o to sa všetci snažíme, keď vstupujeme do politiky. Dnes máme oveľa viac rovnoprávne prostredie E, ktoré je oveľa väčšie než kedykoľvek predtým, hoci nie je absolútne, umožňuje zapojenie žien do politického života. Ja chcem hovoriť o základnom aspekte, o ktorom sa tu už hovorilo a ktorý sa týka e, o e, rodičovstve. Nehovorím o otcovstve alebo materstve zámerne, ale o rodičovstve. Ja si myslím, že túto terminológiu by sme mali čoraz viac využívať. Rodičovstvo, pretože skutočne uplatňovanie práv, napríklad práva na e, rodinnú starostlivosť a tak ďalej. To vlastne bola doposiaľ prekážka pre mnoho mladých žien, aby sa zapojili nielen do politiky, ale aj do pracovného trhu a preto to, čo tu vnímam ako výzvu a o tom hovorilo veľa e, žien tu prítomných a napríklad e, sa to schválilo aj v piatok v, ša, v Španielsku. To je práve otázka tej rodičovskej dovolenky, ktorá je rovnaká pre ženy a pre mužov. Je dôležité, aby na e, trhu práce to bolo tak, že keď sa jednoducho niekto rozhodne starať o rodinu, aby sa táto voľba týkala muža aj ženy. Treba skončiť s diskrimináciou v práci, pokiaľ ide o ženy, len preto, že sa ženy vždy jednoducho spájajú s materstvom a so starostlivosťou o deti Takže treba sa posunúť smerom k rodičovskej parite, aby sme jednoducho nesegregovali ženy z pracovného trhu. To je veľmi dôležité. A okrem toho, e, samozrejme, to má pozitívny vplyv na pôrodnosť. Máme stárnúcu Európu. To sa nedá riešiť e, príplatkami alebo ďalšími podporami. Treba jednoducho vytvoriť lepšie podmienky pre mladých, aby mali viac detí. A ja už to povedala Inéš, moja moja krajanka z Portugalska, pracovné podmienky sú určujúcim faktorom, aby ľudia mohli mať deti alebo toľko detí, koľko chcú. Nie ide tu o dlhšiu materskú dovolenku alebo rôzne stimuly. Musíme vytvoriť lepšie podmienky pre prácu našich mladých a takisto E, umožniť rozdelenie materských alebo rodičovských dovoleniek medzi otcov a matky. Musíme sa dožadovať tohto práva. Nemôžeme e, sa stále dožadovať materských dovoleniek. Treba ten, toto právo otvoriť aj pre otcov. A aj samotní otcovia sa o to čoraz viac e, uchádzajú. Treba teda skutočne e, pokračovať v tej správe, ktorá tu e, bola vypracovaná zo strany Edite Štrela. Ona vypracovala zaujímavú správu o potrebe zabezpečiť rodičovské dovolenky pre, vo všetkých krajinách Európskej únie. Takže toto je to posolstvo, ktoré by som dnes chcela zdôrazniť. Ďakujem. Obrigada, señora Tavares. Eh, muchas gracias. Ďakujem pani Tavares, obrigada. A predtým, než dám slovo rečníčkam, aby sa vyjadrili k vašim zamysleniam a poznámkam, tak vás chcem informovať v súvislosti s touto otázkou, že samozrejme, keď hovoríme o politike zmieru, tak toto nie je e, politika pre ženy. My sa snažíme e, zmieriť, zosúľadiť rôzne veci celý svoj život. Pracujeme doma, pracujeme mimo domov, plníme rôzne úlohy v rodine, takže teraz čo sa týka zosúladenia, tak sú na rade muži, aby aj oni e, sa e, starali o deti alebo o staršie osoby. Takže v parlamente konečne budeme hlasovať o dohode s radou ohľadom rodičovskej dovolenky, kde sa stanovujú, stanovuje doba trvania pre otcov a pre matky my by sme chceli, aby e, týchto, tieto 4 mesiace absolútne boli neprenosné e, s otcov na matky, ale nakoniec sa to dopadlo tak, že sú to 2 mesiace prenosné a 2 neprenosné. Takže dúfame, že toto e, podporí ženy. Je to pozitívny krok a pomôže to pri zosúladení pracovného rodinného života a podporí tú lepšiu eh, rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami a lepšiu pozíciu žien na pracovnom trhu, pretože máme napríklad mladú ženu, ktorá je vo veku, keď nemohla mať deti, tak zamestnávateľ sa jej môže pýtať, či chce mať deti alebo nie. A to by tak nemalo byť. Takže teraz odozdám slovo kolegyni Inež Zuber. Ďakujem veľmi stručne, máme málo času, len chcem e, podporiť e, tú výzmu, aby sme e, diskutovali o otázku zapojenia do politiky a prístupu k politiky a aby sme sa pritom pozerali nielen na tie, ktoré už sú istým spôsobom zapojené alebo zastúpené treba posilniť eh, tú myšlienku, že nedá sa zvýšiť eh, zapojenie žien v tomto parlamente a v národných parlamentoch bez riešenia kultúrnych otázok a príčin toho, prečo sú ženy menej zastúpené v politike. To znamená, mm, netreba budovať eh, budovu od strechy, ale od základov. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz na záver túto časť na končí tejto časti dostáva slovo pani Karima Zahy. Yes, it's very unusual to have two Karimas in uh, the, a panel, so there you are, there's one and two. But uh, thank you very much for this very interesting... Uh... Ďakujem pekne za uh, toto veľmi zaujímavú diskusiu. Chcela by som sa pridať k ostatným kolegyniam. Uh, tom, že ja vám tam začelať Medzinárodný eh, deň žien, poznačený veľkým šťastím. Trevím. Myslím, že sme eh, zaznamenali už výrazný pokrok, ale možno predsa len ten pokrok by mohol byť aj rýchlejší. Potrebujeme a eh, dosiahnuť pokrok rýchlejšie. V rámci rodovej rovnosti najmä chceme, aby ženy boli súčasťou rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach. Ďakujem. Eh, thank you, Mrs. Saya. Sai. Ďakujeme pekne, pani Sai. Eh, a teraz odozdáme slovo kolegyni, predsedničke výboru pre cestovný ruch a dopravu, kolegyni za zelených, pani Karime Deli. Je vais parler en français. Budem hovoriť po francúzsky. Ďakujem pekne za pozvanie, kolegyne. Naozaj eh, výbor pre práva žien je má čoraz väčšiu váhu tu v Európskom parlamente a to si veľmi cením. Ďakujem tebe osobitne aj všetkým kolegyňam. Musíme sa snažiť byť súčasťou aktívne. Ja som predsednička výboru pre dopravu a nikdy predtým 40 rokov nebola žiadna žena predsedničkou tohto výboru. To je predsa škandalozne. Keď som prišla do Európskeho parlamentu, bola som veľmi mladá. A jednotlivé inštitúcie a celý politický svet bol poznačený mužmi. Robili, rozhodovali muži e, pre mužov. Poviem vám ešte jednu príhodu. Pán Buzek, bol vtedy predsedom parlamentu, ja som bola v delegácii a on sa vyjadril dobrý deň e, všetkým poslancom. Zastavil sa predo mnou a povedal, no teda, to je úžasné práca, ktorú pre nás robíte a ja sa na neho pozerám. Koľko jazykov ovládate? Tri jazyky. Ja by som veľmi rád bol tlmočník. A ja hovorím, nie, nie, ja nie som tlmočníčka. A ja som poslankyňa. A to je presne náš problém. Pretože v podvedomí, mm, drahí páni, môžeme byť aj mladí, teda môžeme byť mladé, dynamické, e, šikovné ženy a zároveň političky. Všetko to, čo to zaznelo, áno, potvrdzujem, prekažky existujú. Je ťažké vstúpiť do politického života pre ženu, pracovať 12 hodín, skombinovať to s rodinným životom. Všetko je urobené preto, aby žena bola dobrou matkou, aby e, obstála aj v pracovnom prostredí. Tiež musí byť úplne dokonalá táto žena aj v práci v domácnosti, aj to je dôležité. A okrem toho musí byť aj dobrá manželka. Spoločnosť teda čo spôsobuje? Spoločnosť e, spôsobuje, že sa cítime byť vinné. A to je presne ten problém. Mnoho mladých žien sa neodvážuje vstúpiť do politiky, pretože aby ste to správne povedali. Za to vám ďakujem. Existuje tu konflikt na sociálnej úrovni. Uvedem konkrétny príklad. Ja som deviata z 13 detí a môj otec bol robotník a v týchto nízkych triedách spoločnosti sa to nevníma pozitívne, keď sa žena chce stať političkou, pretože prvá vec, ktorá vám napadne, to nie je eh, vstúpiť do politiky, ale nájsť si hneď prácu. A práve toto je treba prelomiť. Je treba prelomiť všetky tieto prekážky a sprístupniť eh, politiku aj ženám. Viackrát ste to už povedali a ja to potvrdzujem. Aj táto mzdová rovnosť eh, je eh, potrebná. Je to škandalozne. Koľko uznesení sa prijalo vo výbore pre zamestnanosť, charta základných práv, o nej sa vznešenie diskutuje, používa sú veľké slova, zastavujem diskrimináciu, rovnosť práv pre mužov aj pre ženy. Toto je súčasťou Európskej únie, je hodnot, ale v praxi, kde sú tieto práva? Keď sa pozerám na poslednú správu e, Svetového ekonomického fóra, teda je to štúdia o 149 krajinách a, a tam sa hovorí, že v aktuálnej rýchlosti rovnosť v mzdách medzi mužmi a ženami, ak budeme pokračovať v takomto rytme, tak sa to dosiahne o 108 rokov. O 108 rokov. A ja nie som ochotná čakať 108 rokov. Teda budeme musieť nielen eh, schvalovať zákony, ale je treba tieto zákony dodržiavať a to si vyžaduje sankcie. Nie je prípustné, aby mzdová rovnosť nebola sankciovaná, teda jej nedodržiavanie. Máme rovnaké schopnosti, kompetencie ako muži, rovnaká práca, rovnaké kompetencie, rovnaká mzda. To je prvý predpoklad. Ďalej zastúpenie. Videli sme aj tu v Európskom parlamente, koľkokrát sme presadili uh, zastúpenie v administratívnych radách, eh, ďalej uh, väčšie zastúpenie žien v rozhodovacích pozíciách uh, na úrovni firiem toto všetko sme schválili, ale dodržiava sa to nie. Teda, keď vidíme, že sa schvaľujú zákony o rovnoprávnosti, o parite, otvárajú sa tým dvere, ale teraz treba zájsť o niečo ďalej, pretože zastúpenie žien to nemôže byť len v politike, musí to byť aj na úrovni firiem, súkromného sektora, odborov a podnikov. Naozaj sme bojovali za dovolenku. Viackrát ste to spomenuli. Spomenuli ste, že aj vy potrebujete toto zosúladenie pracovného a súkromného života. Pomôžte nám, o to si žiadali, eh, aby sa zaviedla otcovská dovolenka. Presadili sme to. A viete čo? Trošku sme to posunuli, ale máme predsedov vlády v rade, ktorí tvrdia, nie, nie, nie, nie, bude to veľmi drahé. Je to predsa bláznovstvo, že v roku 2019 eh, takto sa stávať týmto veciam, že to bude drahé. To, že zajtra si otec vyberie otcovskú dovolenku, to bude predsa prospešné pre eh, oboch partnerov. To znamená, že žena sa môže vrátiť do práce. To je e, predsa jasný fakt. My predsa nie sme nejaké bremeno v spoločnosti, my ženy. Na tomto treba ešte popracovať. A ešte posledná vec. aj ženy niekedy sú podrobené rôznym obmedzeniam, že nie sú dostatočne aktívnou súčasťou Niekedy si aj my osvojujeme tieto prekážky v spoločnosti, hovoríme si, nie, nie, nemôžem ísť do politiky, nemám dosť času, Predsa len je to ťažké zorganizovať sa, nájsť si čas. Teda vytvárajú sa teda prekážky, hovoria nám, že nebudeme schopné presadiť sa v vodcovských pozíciách, že, že nemáme vhodný úsudok, že nemáme dostatočnú seba dôveru teda tomuto sme vystavené, je tu celý rad rôznych prekážok, ktoré spoločnosť nucuje takýmto spôsobom ženám bez toho, aby sme si to vlastne uvedomili. Je to všetko v podvedomí. Ja vám vrámím v roku 2019 O niekoľko dní si pripomenieme Medzinárodný deň žien. Ja si myslím, že našou matrou musí byť, že nám veríme, musíme veriť a preto hovorím, ženy sa musia odvážiť, teda buďme odvážne, vstúpme do politiky, e, verme si, nebojme sa dokázať, že máme tie schopnosti ako muži, nebojme sa povedať áno svetu, ktorý konečne bude zohľadňovať všetky ženy, odvážme sa povedať nie iba sociálnemu zariadeniu spoločnosti, na ktoré sme zredukované. A vy, drahí páni, vy sa snažte pozbudovať aj svoje priateľky, svoje manželky, svoje céry, svoje matky, aby sa k nám pridali, aby aj oni sa zapojili, pretože aj vy muži nám v tomto musíte pomôcť, musíte si uvedomiť, že sa to nepodarí presadiť len s našim úsilím. Aj vy sa k nám musíte pridať, musíte sa vyjadriť verejne, musíte priblížiť svoju víziu budúcnosti eh, v takej spoločnosti, ktorá bude naozaj eh, spoločnosťou rovnakých práv pre mužov aj pre ženy. Ďakujem. Muchas, muchas gracias. Ďakujem, kolegyňa Deli. Skutočne s vášňou ukončujeme tento panel, ktorý sme mali to potešenie zorganizovať s prítomnosťou všetkých vás. A máme tu kolegu Pimenta Lopeša, ktorý je podpredsedom nášho výboru pre práva žien. A pani Mogherini taktiež sa vyjadrí na záver tohto seminára. Ďakujem. Muito bem. Takže budeme pokračovať e, v tomto zasadnutí. Ešte čakáme, aby medzi nás prišla pani komisárka Federica Mogherini, Mogherini a keď príde, tak potom ešte e, povie niekoľko slov na záver. Dúfajme, že to bude možné. E, nadviažem na Karimu Deli, ale pravdu povediac je ťažké prispieť nejakými prvkami do tejto diskusii po tom, čo tu povedala ona a všetci ostatní, nejakými prvkami, ktoré by skutočne boli nové. Ja by som teda e, urobil skôr také zhrnutie tých základných tém. Tá, tento výbor od e, vždy e, veľmi e, závažným spôsobom uvažoval o otázkach nerovnosti a o tom, ako treba toto riešiť a akými cestami sa treba uberať. Ale ako tu jasne odznelo v rôznych vyjadreniach bez ohľadu na uhol pohľadu a to, ako to vnímame, tak je tu jeden prierezový prvok a to, že obmedzenie žien, zapojenia žien v politike má aspekty, ktoré idú e, ďaleko za rámec ich zapojenia do politiky. Je to podmienené celým tým zasadením do socioekonomického kontextu, nerovnosť, e, diskriminácia, ktorej sú ženy systematicky vystavované. Toto všetko zohráva svoju rolu. My e, samozrejme chápeme, že nemožno budovať pokrokovú spoločnosť bez e, rovnoprávnosti vo všetkých smeroch života a Takisto tu odznelo, že je celý súbor úvah, analýz, štatistík, e, veľmi e, konkrétnych údajov, ktoré poukazujú na nerovnosť, e, chudobu, zapojenie do pracovného trhu, otázky materstva. A samozrejme vytvára sa celý rad zá, zákonov, stratégií a tak ďalej, ktoré sa snažia reagovať. Ale takisto e, vyplynulo jasne z týchto vyjadrení, prakticky všetkých vyjadrení, že bez ohľadu na to, ako je to zakotvené v zákone, celý ten súbor základných e, princípov, ktoré zabezpečujú fungovanie demokracie, e, že to treba všetko ešte realizovať v konkrétnom živote. Pred mesiacom sa schválilo uznesenie parlamentu práve o, e, o tom e, akomsi oslabení práv žien v Európskej únii, či už ide o prácu, ochranu materstva, vzdelávanie, otázky samozrejme, ktoré e, sú na programe dňa e, vrátanie tých najhorších ako násilie páchané na ženách a ukazuje sa, že často sú zákony, ktoré majú veľký dosah, ale jednoducho sa neuplatňujú. A tu teda čelíme riziku, že bude veľa rôznych vyhlásení o úmysloch a legislatívnych aktov, ale konkrétne opatrenia, či už na úrovni európskych vlád alebo samotnej európskej úrovni, že toto jednoducho sa nepremietne do praxe a e, nepremietne sa to do významných zmien, ktoré zaručia rovnoprávnosť. Videli sme tu nakoniec aj graf ktorý ukazuje postup medzi 2005 až 2015 a vo väčšine krajín sa ukazuje, že z hľadiska tých vzorcov rovnoprávnosti sú isté mierne pokroky, ale veľmi, veľmi marginálne. A hovorí sa o zmierení a zosúladení osobného a pracovného života a o tom, ako, aj dnes sme si to tu znova ukázali, ako je ťažké to urobiť napríklad e, vzhľadom na nedostatočnú ochranu na pracovnom trhu a nedostatočnú ochranu materstva. Jednoducho celý rad diskriminačných postojov, ktoré vytláčajú ženu z pracovného trhu a e, vlastne neustále priživujú ten cyklus nerovnosti. Niektoré štúdie dokonca tvrdia, že až o 200 rokov by sme sa dopracovali k situácii, rovnoprávnosti a to pochopiteľne nemôže byť e, naša cesta. Takže treba potvrdiť to, čo už e, aby, treba uplatňovať to, čo už je v zákonoch aj v praxi. Ochrana práce, pra, pracovného uplatnenia, e, rovnoprávnosť v platoch napríklad, o tom sa hovorilo. A včera napríklad na jednej schôdzi sa hovorilo o tom, že vo Francúzsku už je 11 zákonov na zabezpečenie platovej rovnosti, ale ešte sa stále neuplatňujú. Takže treba, aby sa tie zákony uplatňovali. A prijímajú sa však opatrenia na to, aby to tak bolo, napríklad z hľadiska daňových orgánov a e, podobne. Domnievame sa, a dokonca by som e, si dovolil tvrdiť a dúfam, že ma nebudete špatne, e, e, nesprávne interpretovať, že e, zapojenie žien do politiky nemôže byť samoučelné. Inými slovami, je to absolútne potrebné. To znamená, treba vytvoriť podmienky na zapojenie žien do politiky, vytvoriť podmienky pre rovnaký prístup, ale tento transformačný proces musí byť sprevádzaný aj zmenou a transformáciou všetkých e, faktorov, ktoré už e, vlastne e, v základe obmedzujú zapojenie žien do politiky a to je veľmi významný súbor faktorov, ktoré pochopiteľne súvisia aj s osobným životom a treba odpovedať na otázky, ktoré tu zazneli, neistá pracov, neisté pracovné zmluvy, pracovné, pracovná doba, chudoba. Nezabúdajme, že skoro štvrtina európskej populácie v Európskej únii žije e, vystavená riziku chudoby a sociálneho vylúčenia. A väčšina z týchto ľudí sú ženy. A e, chudoba ovplyvňuje a postihuje najmä ženy. Aj neisté pracovné podmienky sa týkajú najmä žien. Aj napríklad otázka e, rodinej starostlivosti je otázka, ktorá e, vlastne neumožňuje mnoho ženám zapájať sa do pracovného trhu, aby e, jednoducho boli schopné riešiť tú svoju rodinnú situáciu. Hovoríme o ochrane materstva a o tom, že v mnohých krajinách nie je vlastne zaručené zaručená ochrana materstva a samozrejme to ovplyvňuje zapojenie do pracovného trhu. Je to veľmi často zakotvené v zákonoch, ale ženy aj napriek tomu vlastne um, nakoniec uh, skôr uh, kapitulujú pred tými rizikami, ktoré to prináša nezapoja sa, neuchádzajú sa o e, túto e, prácu a ani nevyžadujú plnenie zákonov, ktoré by im to mali zabezpečiť. Takže e, členské štáty aj Európska únia by mali prijať konkrétne opatrenia, ktoré sa premietnú do praxe, to znamená všetky tie plány a zámery, o ktorých sa tu dnes do poludnia hovorilo. Ja nebudem hovoriť obšírnejšie Myslím, že sme si vypočuli veľmi koherentné vyjadrenia, veľmi dôsledné postoje, veľmi relevantné príspevky z hľadiska smeru, ktorý e, je potrebný e, s cieľom dosiahnuť transformáciu a dosiahnuť rovnoprávnosť. Ja by som teda na záver povedal len toľko, že boj za rovnoprávnosť e, sa nemôže zredukovať len na 8. marca a na príslušné oslavy. To je boj, ktorý E, musí e, sa týkať všetkých mužov aj žien a musí sa vlastne vykonávať každý deň. Je to jednoducho aj niečo, čo ja považujem za e, svoju osobnú iniciatívu a ako podpredseda výboru FEM a samozrejme predpokladám, že aj ostatní to príjmu takto, pretože aby za rok, o rok, o 5 rokov, o 10 rokov sa jednoducho uplatňovali e, a zavádzali do praxe všet, mnohé, aspoň väčšina z tých e, vecí, o ktorých sme tu dnes hovorili, o tých predpokladov a podmienok na dosiahnutie rovnosti. E, pretože aby sme transformovali spoločnosť tak, aby bola rovnoprávna, musí prijímať, musíme prijímať tieto opatrenia. Neviem, či máte nejaké novinky ohľadom prítomnosti pani komisárky. Mala by o minútku doraziť a ja by som teda vás všetkých požiadal o trpezlivosť, aby sme si ešte vypočuli e, vyjadrenie pani komisárky Federiky Mogherini. Chcel by som v každom prípade všetkým poďakovať, všetkým z národných parlamentov, ktorí sem prišli na toto podujatie a poďakovať všetkým tým, ktorí pracujú v Európskom parlamente a pripojili sa dnes k nám a želajme si teda všetko najlepšie. A e, teraz ešte chvíľočku počkáme, kým príde pani komisárka. Ora, eh, eu pedia só aos presentes. Ja by som chcel požiadať tu prítomných, aby sa vrátili na svoje miesta. Žiadam teda všetkých prítomných, aby sa vrátili na svoje miesta. Zastupkynia komisie prichádza. Možno budeme musieť eh, nakoniec pokračovať ešte bez eh, tlmočenia, pretože tlmočníci už eh, sa blížia ku koncu svojej pracovnej doby. Eh, vieme, že to je náročná práca, takže chápeme. So without, um, uh... Takže bez ďalších odkladov eh, môžem dať slovo pani komisárke Federike Mogherini Možno budete potom musieť pokračovať po anglicky.